right. Uh, it's better with the microphone. Uh, so I would like to welcome everybody. Dobrý deň, chcela by som všetkých privítať, všetkých tých, ktorí sa k nám pridali na dnešné diskusie podľa programu a chcela by som vás informovať, že naše zasadnutie bude vysielanie aj na internete, takže niekde to je aj zaznamenávané na technických zariadeniach. Chcela by som začať hneď s bodom číslo 1, prijatie programu. Dostali ste k dispozícii e, zápisnicu 25. apríla v útorok a nebola tu žiadna pripomienka žiadajúca zmenu. Ani k programu nie je žiadna pripomienka dnes, takže považujem tento návrh programu za prijatý. A chcela by som vás informovať, mala som urobiť jedno oznámenie, ktoré nie je v programe, takže predtým, než prejdeme ďalej, chcela by som vás informovať, že od tohto týždňa všetky príspevky do legislatívnych postupov, ktoré vyschádzajú z národných parlamentov, ktoré zasielate v rámci legislatívneho procesu, tieto budú všetky k dispozícii v rámci interného systému Európskeho parlamentu, ako aj na internete Takže to je pre kolegov z národných parlamentov, aby ste boli informovaní o tom, že to už vlastne už od tohto týždňa bude takto fungovať. Chcem sa teraz e, prejsť k bodu číslo 2. Ide tu o medziparlamentárne stretnutie výborov. Tentokrát sa budeme venovať téme implementácia ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov. Ide o správu, ktorú pripravil kolega z výboru pre ústavné záležitosti Paulo Rangel, ktorý je členom strany EPP v Európskom parlamente, je z Portugalska. Chcela by som ešte raz privítať našich dnešných hostí, členov národných parlamentov. Máme tu kolegov, ktorí prezentujú 9 pas- parlamentov z 8 členských štátov, teda aspoň tí, ktorí potvrdili svoju prídomnosť. A takisto tu máme z Európskej komisie riaditeľa, eh, ktorý je riaditeľom zodpovedným za vzťahy eh, s ostatnými inštitúciami, ktorý takisto neskôr dostane slovo. Istotne ste už viete teda, že každý rok organizujeme každý rok takéto stretnutia s národnými parlamentami. Avko vlastne už obnovilo túto tradíciu. Väčšinou to býva v oktobri, novembri, kde sa venujeme špecifickým témam. Napríklad naposledy sme sa venovali otázke budúcnosti Európy a dnes vlastne teda máme takéto mimoriadné zasadnutie, stretnutie s národnými parlamentami myslíme si, že je v našom spoločnom záujme, aby sme takýmto spôsobom rozvíjali určité prepojenia poslancov naprieč Európskou úniou na to, aby sme urobili všetko preto, aby v európskom politickom systéme zohrávali parlamenty úlohu. Aby to teda bolo viac zdôraznené, my si myslíme, sme presvedčení o tom, že Európsky parlament ako aj výbor AFKO, my veríme v dôraz a význam politického dialógu. Spolupráca medzi jednotlivými parlamentami je dôležitá a preto sa snažíme zdôrazniť kvalitu legislatívy aj prostredníctvom tých zasadnutí a diskusí, ktoré dúfame teda že vzídu z dnešnej diskusie, dnešného programu. Takisto vlastne už celé roky pracujeme na tejto parlamentnej dimenzii a už aj v predchádzajúcich mandátoch sme mali dve správy. Tá jedna sa bola pripravená zo strany predchádzajúceho predsedu Avka, pána Kazinyho, ešte v roku 2014 a predtým pán Brok z roku 2009 pripravil správu a vlastne tých posledných 2,5 roka boli rokmi takej intenzívnej práce národných parlamentov s Európskym parlamentom v rámci Kosaku, na to, aby sa posilnil politický dialog, na to, aby sa posilnil ten dialog, aby skutočne sa zdôraznila tá pridaná hodnota. Investovali sme teda E, trochu stimulovaný zo strany britských kolegov, minimálne teda viac ako priemerne práve zo strany Veľkej Británie. Hovorili sme o otázke zelených kariet, hovorili sme takisto o otázkach štrukturovaných dialogov. Niektorí z účastníkov národných parlamentov nie sú účastní iba na úrovni COSAC, ale aj na ostatných platformách, ktoré tu máme v rámci zahraničnej politiky, ako aj obrannej politiky a takisto sa vedeme aj otázky hospodárskych záležitostí Takže v podstate máme tu viaceré politické oblasti, ktoré vnímame z pohľadu európskych občanov a myslíme si, že tým, že sa spojíme s, európsky, s parlamentami členských štátov, tak aj my ako Európsky parlament budeme môcť prispieť k lepšiemu porozumeniu a pochopeniu Európy. Dnes teda dnes táto diskusia, ktorú tu máme, kde Paolo Rangel nás bude informovať eh, detaľnejším detálnejším spôsobom o svojej záležitosti. Vypočujeme si tu členov národných parlamentov. Máme tu prítomného pána Václava Hampla, ktorý je predsedom e, Českého sen, ktorý je predsedom výboru pre európske záležitosti Českého senátu. Takisto tu máme pána Vaniho Čitio, ktorý je z výboru z talianského senátu. A nemáme tu bohužiaľ kolegu zo Švédska, ktorý zmeškal lietadlo. Aj toto sa teda stáva z času na čas a tá diskusia bude sa venovať téme implementácie ustanovení zmluvy týkajúcich sa európskych parlamentov a budeme a kolega, ktorý sa venuje otázke týchto tém, sa takisto chce vyjadriť k tej téme, aby sme sa v týchto bodoch dostali trochu dopredu. Máme tu zo strany expertov alebo za expertov niektorých kolegov, ktorí sú bývali, členmi, bývali poslanci parlamentu. Je tu napríklad pán Karlo Kazini, ktorý je bývalým predsedom AFKA, ktorý bude hovoriť o spolupráci medzi parlamentami na európskej úrovni. Máme tu z Polska bývalého predsedu Polského sejmu pána Ludvíka Dorna, ktorý bude hovoriť o subsidiarite a národných parlamentov. A takisto tu máme profesora doktora Ingolfa Perničeho, ktorý je riaditeľom Humboldtového inštitútu a bude hovoriť o politickom štrukturovanom dialogu a národných parlamentov. Takisto vás budem musieť informovať aj o praktických záležitostiach. My všetci musíme sa obmedziť v rámci našich úvodných slov na určité časové priestory. Hlavní rečníci budú mať k dispozícii 10 minút, tí, tie kratšie vstupy zasa budú bez obmedzenia, ale mali by byť teda kratšie ako 10 minút, tak aspoň to chápem ja. A potom tu ešte budeme mať aj tú klasickú tradičnú, tradičnú formu postupu, kde predstaviteľa národných parlamentov sa môžu vyjadriť a zasa dvaja rečníci z Európskeho parlamentu vrátane tej vyváženosti. Takže to je z mojej strany všetko a takýmto spôsobom sa chcela informovať. Nezabudnite na to, že to ide všetko do internetu a teraz dostane slovo pán Enrico Forti. Nech sa páči, v mene Európskej komisie sa môžete vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne Európskeho ako aj národných parlamentov. Chcem sa ospravedlniť v mene prvého podpredsedu pána Timmermansa, ktorý by bol veľmi rád tu býval medzi vami, ale istotne, ako viete, sa s ním stretnete zajtra a má viaceré plánované zasadnutia, ktoré sa ešte budú len konať. A v úvode by som teda chcel spomenúť, že sme teda uprostred mandátu komisie a vlastne predseda Juncker, keď sa chopil úradu, tak povedal celkom jasne, že vzťahy s národnými parlamentami sú kľúčové na to, aby Európa sa priblížila európskym občanom. A ocitujem teraz prvú vetu správy pána Rangela, ktorá hovorí, že európsky projekt nie je realizovateľný, predstaviteľný bez parlamentov národných štátov. Je to veľmi jednoduché, ale je to pravda. Pokiaľ ide o zaangažovanie komisie vzhľadom na národné parlamenty v tomto kontexte od samého začiatku samotného mandátu, tu máme veľké množstvo návštev, ktoré sa realizovali zo strany komisárov, čo do počtu 500. Predseda Juncker informoval všetkých komisárov o tom, aby e, navštevovali národné parlamenty, udržiavali kontakty a minimálne pri posledných príležitostiach, napríklad pokiaľ ide o otáz, pokiaľ ide o jeho príhovor v Európskom parlamente o stave Európskej únie a nedávne takisto aj pokiaľ ide o prijatie Bielej knihy, tak komisia spolu s národ- Európskym parlamentom a národnými parlamentami organizujú viaceré otázky a podujatia o, disku, o otázke budúcnosti Európskej únie, na to, aby komisia získala určité spätnú väzbu a informácie v tomto kontexte, aby, sme sa, aby sa komisia mohla v budúcom septembre vyjadriť ďalej k tejto otázke. Považujeme za dôležité nie len to, aby sme udržiavali tieto vysoké štandardy spolupráce s národnými parlamentami, pokiaľ ide o perspektívu zmluv, a, záväzky, a záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, ale aj takisto z tých úplne základných dôvodov, všetko to, čo sa vlastne príjma na úrovni európskych predpisov, sa tak či tak transponuje, implementuje, aplikuje e, na úrovni národných parlamentov a vlastne, že čím skôr pochopíme to, že tá spolupráca s národnými parlamentami je dôležitá, tým lepšie tie predpisy nakoniec budú vyzerať, pretože to vlastne má fungovať na národnej úrovni sú tu aj oficiálne spôsoby, ale takisto sú tu aj pragmatické spôsoby, ako sa môžu národné parlamenty členských štátov zaangažovať ohľadne toho, čo sa deje na európskej úrovni. Takže jeden z tých spôsobov napríklad je na úrovni prípravy komisijného pracovného programu pri posledných uh, príležitostiach v roku 2016 a v roku 2017 prvý podpredseda zaslal hlavne teda národným parlamentom požiadavku o spätnú väzbu a samozrejme EU, pracovný program komisie e, a jeho príprava od samotného začiatku prípravy e, predstavuje širokú paletu možností na e, bližšiu interakciu medzi komisiou a národnými parlamentami. Ďalší zo spôsobov, ako to posilniť, tým, než sa vlastne sa jednotlivé iniciatívy začnú formovať, tak na základe princípov lepšej legislatívy každý z postupov vlastne má viesť k tomu, aby e, všetkým predpisom predchádzali verejné vypočutia, konzultácia. To je takisto pragmatická, pragmatická možnosť, kde môže dosť k interakcii. A pokiaľ ide o politický dialog s národnými parlamentami, tak e, bude tu prijatá správa veľmi skoro, pravdepodobne už v júni, kde je to správa ohľadne e, výročných aktivít s národnými parlamentami. Tie stanoviska k navýšenom počte, ktoré dostávame na úrovni Európskeho parlamentu porovnaní s minulým rokom, tu došlo k navýšeniu o 75% a ide to pre nás my to vnímame ako pozitívny signál, treba to povedať jasne. Všetky stanoviská, ktoré my dostávame, či už ide o pozitívne alebo negatívne, snažíme sa, aby národné parlamenty dostali naplno formulovanú reakciu, nielen na základe tých kritérií subsidiarity, ale aj na základe technických požiadaviek. My nepovažujeme tieto reakcie ako nejakú sankciu, my skôr to vnímame ako pozitívny input na to, aby sa táto naša legislatíva zlepšila. Pokiaľ ide o ďalšie témy. Sú tu viaceré príležitosti, kde sa vlastne bude hovoriť o otázkach. Myslíme si, že je to pozitívny vstup, pretože ide o otázku stolen zo strany národných parlamentov, kde sme mali možnosť e, sa venovať teda dvom pripomienkám, ktoré boli veľmi pozitívne vo vzťahu našej práci. Takže to je z mojej strany všetko a teraz by som samozrejme bol veľmi rád, ak by sme mohli ďalej konštruktívne postupovať. Budeme sa snažiť všetky tie myšlienky, ktoré vzídu z dnešnej diskusie, zapracovať a urobíme všetko preto, aby sa to uberalo potom cestou konštruktívneho a pozitívneho dialogu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo Paolo Rangel, ktorý je vlastne autorom alebo dôvodom, prečo ste všetci dnes tu. Takže Pavlo Rangel, nech sa páči, máte slovo. Vraj môžete hovoriť iba 10 minút. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť stručný. Samozrejme, chcem sa v prvom rade poďakovať za účasť všetkých poslancov z národných parlamentov, ktorí dnes medzi nás prišli a Urobím to vlastne, chcem sa poďakovať našim prvým dvom hostom, pánovi Hamplovi a paninimu Kitimu. Chcem sa takisto poďakovať aj pánovi Kazinimu, nášmu bývalému predsedovi, takisto aj pánovi Ludvigovi Dornovi, ako aj pánovi profesorovi Ingolfovi Perničemu, ktorý je ako akademik takou referenciou v tejto otázke. A potom by som už povedal iba toľko, že ja mám pod dosť veľkú skúsenosť v týchto témach, pretože počas poslednej legislatívy, legislatívneho obdobia som bol podpredsedom EP, pokiaľ ide o s národnými parlamentami, takže som sa zúčastnil za viacerých príležitosti na úrovni Kozaku s národnými parlamentami, pokiaľ ide o riešenie týchto tém a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme posilňovali spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami a takisto prirodzene aj medzi Európskou komisiou a národnými parlamentami, ale mimoriadne teda špecificky, pokiaľ ide o tie dve dimenzie parlamentu na úrovni európskej a národnej. Niekedy máme e, niekedy hovoríme, ako keby tu bola nejaká ústavná žiarlivosť, pokiaľ ide o národnú a európsku úroveň, predovšetkým pokiaľ ide o otázky parlamentov, ale pravdou zostáva, že demokratická dimenzia Európskej únie je v plnej miere závislá od spolupráce medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom a tá miera porozumenia musí sa odvíjať od toho, že ak budeme spolupracovať, tak budeme mať oveľa efektívnejšiu mieru a formu kontroly, ktorú prostredníctvom ktorej vlastne budú mať účasť na tom procese európsky občania a to všetko má viesť k vytvoreniu dobrej, informa- dobrej spolupráci. Takže vlastne v rámci týchto prípravných dokumentov sme spustili niektoré témy, niektoré otázky a očakávame, že už aj v minulosti vlastne tu boli niektoré kontakty, ktoré sa rozvinuli, ale očakávame na ďalšie vstupy z vašej strany, pokiaľ ide o tieto otázky. Prirodzene tá prvá téma, ktorá pravdepodobne je taká najpopulárnejšia, je otázka subsidiarity, na to, aby sme najpresnejšie pochopili to, akým spôsobom sa dá zlepšiť kontrola subsidiarity, ako môžeme ďalej doľadiť vlastne posúvanie tých jednotlivých kompetencií smerom na národnú alebo na európsku úroveň a musíme sa pozrieť na to, či tento test subsidiarity skutočne má obsahovať aj tie proporčné testy a presunutie. Takže to je jedno z, pravdepodobne z tých najdôležitejších ťaží z týchto otázok. A potom sa budeme venovať ďalším otázkam, ako napríklad tej, ktorá sa týka oranžových a žltých kartičiek, ako sa táto schéma dá zlepšiť, takže je veľmi dôležité, aby sme mohli zlepšiť napríklad aj pokiaľ ide otázku IPEX, pretože jeden z tých problémov, ktorý tu máme, je spojený s tým, že o 8 týždňov, respektíve ak sa to dokonca predlží na 12 týždňov, pokiaľ ide o poskytovanie to, aby národné parlamenty mali nástroj komunikácie medzi sebou navzájom a aby tu bol prístup, pokiaľ ide o preloženú verziu, pretože niekedy tá komunikácia nie je zjednodušená, pretože máme niektoré veci už zverejnené, ale iba v národných jazykoch a ostatné národné parlamenty potom majú určité ťažkosti, takže ide tu aj otázku riešenia týchto technických a logistických otázok, ale to je kľúčové na to, aby sme vytvorili možnosti podpory dialogu medzi národnými parlamentami, aby tieto mohli intervenovať patričným spôsobom na, národne, na európskej úrovni. A potom je tu ešte aj otázka toho vzťahu medzi Európskou komisiou a národnými parlamentami a tu by som chcel zablahoželať pánovi Fortimu, predovšetkým pánovi podpredsedovi Timmermansovi, pretože tu títo dvaja páni venovali veľkú pozornosť týmto témam, nasluch, na, na, načúvali a vidíme, že je úplne jasné, že podpredseda Timmermans je absolútne odhodlaný a zaangažovaný v rámci tej spolupráce s národnými parlamentami a ich väčšiemu prispievaniu k riešeniu európskych otázok. To je vlastne aspoň taká evaluácia, ktorú pravdepodobne ste realizovali aj vy. A čo teda môžem povedať ako takú novinku, pretože tá myšlienka tej správy ako taká súvisí s hodnotením, štatistickým hodnotením tých jednotlivých krokov, ktoré boli vykonané, ale ide tu aj o určitú víziu ďalšieho zlepšovania vzájomných vzťahov. Myslím si, že tu treba sa zamyslieť nad dvomi, tromi hlavnými záležitosťami. Jedna je teda tá, ktorá je síce veľmi dôležitá, ale týka sa toho, že aká forma, aké druhy tých stretnutí by mali byť organizované a aké hodnotenie vlastne robíme, pokiaľ ide o prácu Kosaku a ako môžeme sa pohnúť ešte k ďalšej účinnejšej spolupráci. Je tu návrh, ktorý je už veľmi starý a ja som ho predložil v svojho času iba na úrovni EPP, ale ide tu možno o to, aby sme zorganizovali Európsky týždeň, kde Európske parlamenty, parlamenty členských štátov by skutočne sa venovali iba európskym záležitostiam, kde by možno boli zastúpení aj európsky poslanci v národných parlamentoch a možno nie len tí, ktorí sú z danej krajiny, ale z iných krajín mohla by tam byť aj komisia zastúpená, to znamená, bol by to týždeň, ktorý by simultáne prebiehal vo všetkých parlamentoch a takýmto spôsobom by sme mohli realizovať vlastne hodnotenie daného roka, pokiaľ ide európske záležitosti, to je aspoň jeden z tých návrhov. Potom tu ešte máme zelenú a červenú kartu, postupy týkajúce sa, na, treba preskúmať práve otázku zelenej karty, aby sme dali kapacitu národným parlamentom, aby tieto mohli mať právo iniciatívy, pokiaľ ide o to, čo Európsky parlament už vlastne má, to znamená, aby prezentovali žiadosti Európskej komisie, aby napríklad mohli vysvetliť, prečo nechcú napríklad uplatniť svoje vlastné právomoci alebo kompetencie v danej oblasti. Takže to je zelená karta pokiaľ ide o, zelenú kartu, pokiaľ ide o červenú kartu, aj na tú sa treba pozrieť, pretože to je taká možná alternatíva a potom v neposlednom rade niečo, čo ja považujem takisto za veľmi dôležité, je to, aby sme rozvinuli istým spôsobom tú myšlienku zmeny niektorých pravidel rokovacieho poriadku, národných parlamentov na to, aby národné parlamenty boli efektívne, že pokiaľ ide o riešenie európskych otázok. Uvediem celkom konkrétny príklad. Niekedy národní poslanci sú znepokojení, pretože ako hovoria, že strácajú kompetencie v otázkach rozpočtových a finančných záležitostí kvôli európskemu semestru. Čo sa teda deje? Európsky semester sa vlastne ignoruje. To znamená, ešte stále využívajú v rámci rozpočtových kapacít staré postupy. Ak by sme mali napríklad všeobecnú diskusiu o rozpočte pred samotnou prezentáciou prvého dokumentu zo strany národných vlád do Bruselu, e, to ešte na úrovni národných parlamentov, to znamená, ak by sme anticipovali alebo mali nejaký národný semester alebo trimester pred tým európskym trimestrom, tak veľa z, tých kap- z tej kapacity, pokiaľ ide o vplyv, pokiaľ ide o otázku vplyvu alebo rozhodovacej právomoci národných parlamentov, by sa takýmto spôsobom mohla obnoviť. Takže čo sa vlastne, čo chcem vlastne povedať, že určité iniciatívy, ktoré sa konajú na úrovni európskej, možno iba s nejakou malou zmenou rokovacieho poriadku národných parlamentov, samozrejme každý parlament je zvrchovaný na to, aby to prijal alebo nie, by sa vlastne takýmto spôsobom posunila tá aktívna úloha v otázke participácie na týchto iniciatívach a ten pocit alebo dojem straty zvrchovanosti by sa takýmto spôsobom úplne potrel, pretože vôbec to nie je až také ťažké, aby sa skoordinovali národné parlamenty s Európskym parlamentom? Aby sme zabezpečili silnejšiu prítomnosť v európskych záležitostiach. Takže je tu viacero bodov. Všetky sa nachádzajú v našom prípravnom dokumente a my sa tešíme na vaše príspevky Radi si ich vypočujeme, e, tešíme sa na výmenu názorov aj, aj písomne v nasledujúcich mesiacoch, predtým, než vypracujeme návrh správy jej záverečnej podobe a ďakujem vám, že ste k dispozícii pre túto diskusiu. Ďakujem, Pavlo, veľmi pekne. A slovo by som teraz odovzdala pánovi Václavovi Hamplovi z Českého senátu. Je našim prvým rečníkom. Dear Chair, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené dámy a páni. Budem uh, používať technológiu, ktorá je k dispozícii. Uh, a využijem tejto možnosti ďakujem veľmi pekne eh, pánovi Rangelovi za jeho úvodné slova aj za vaše pozvanie, aby som sa vyjadril aj k tomu, ako eh, veci robíme v Českom senáte a ako prebieha práca v našom výbore pre európske záležitosti. A podelím sa s vami aj o moje vlastné komentáre. Tiež by som mal povedať, že v Českej republike Senát má odlišnú e, úlohu e, než e, dolná snemovňa. Napríklad nemáš také moci v rozpočtovej oblasti. Tieto sa riešia na úrovni dolnej snemovne, takže moje komentáre k Európskemu semestru nebudú veľmi bohaté alebo respektíve také, ako keby e, sa k tomu vyjadroval e, niekto z dolnej snemovne, ale samozrejme aj ja sa k tomu vyjadrím. Ehm, a chcel by som zareagovať aj na to, čo tu zaznelo minimálne k úlohe národných e, parlamentov v členských štátoch EÚ Myslím, že to naozaj nie je e, nejaká rivalita s Európskym parlamentom. Naozaj chápeme, akceptujeme a vážime si tú veľkú e, prácu, ktorú teraz počíva na plecia Európskeho parlamentu. E, neželáme si prevziať na naše plecia veľkú časť z tohto bremena. Zaoberáme sa však otázkou demokratickej legitimity v EÚ snažíme sa naozaj reálne túto legitimitu zlepšiť alebo minimálne zlepšiť vnímanie zo strany verejnosti, pretože zdá sa, že aspoň v Českej republike e, toto je jedným z našich problémov. Ľudia si myslia, že v EÚ je nižšia miera demokratické legitimity, než e, tomu v reáli je. Budem sa teraz snažiť e, vyjadriť aj k tomuto, ako zlepšiť demokratickú legitimitu. Stručne sa vyjadrím k jednotlivým otázkam v prípravnom dokumente. Takže poprvé kontrola subsidiarity. Často diskutujeme e, v Európskom výbore že kontrola súladu s princípom subsidiarity je e, zverovaná politickým orgánom, národným parlamentom. To teda nie je legál, právna e, kontrola. Aj z tohto pohľadu reakcie e, národných parlamentov treba akceptovať. Nejde teda o prísne právne popísanú subsidiaritu. Ide tu o širší kontext, politickú realitu v jednotlivých krajina, ktorú treba zohľadniť. Aj keď kontrolu subsidiarity netreba vnímať e, takýmto úzkým spôsobom, určite e, to nepredstavuje nejaké nebezpečenstvo pre legislatívnu činnosť v EÚ. Ešte stále tu nemáme veto. Ako národné parlamenty nemôžeme blokovať legislatívne môžeme významne e, spomaľovať, ale v princípe môžeme prehlbiť diskusie a načetnúť lepší obraz toho, ako legislatívne kroky budú vyzerať v členských štátoch. A tak Test e, subsidiarity by mal e, obsahovať e, aj teda otázky týkajúce sa právneho základu. Ak EÚ inštitúcie nebudú mať právny základ pre svoje konanie, tak z toho logicky vyplýva, že princíp subsidiarity nebude môcť byť naplnený. Takže myslím, že e, to je stále súčasťou úvah. No a potom e, aj princípom subsidiarity a proporcionality. Aj keď zdá sa, že väčšie problémy sú tu v oblasti proporcionality než subsidiarity, stále si myslím, že je stále korektné a legitímne vyjadriť sa k tomu e, v odvodených stanoviskách. Nemalo by sa to e, nemalo by sa hovoriť, že je to relevantné iba pokiaľ ide o subsidiaritu. Ďalšou dôležitou otázkou je tu častá frustrácia parlamentu, pokiaľ ide o veľmi nízky dopad akýchkoľvek eh, odôvodnených stanovisk na to, čo sa napokon udeje. Nie, nevolám tu po nejakom vete alebo podobne. Je jasné, že jeden jediný národný eh, parlament alebo jeho komora nemôže veci nejako značne meniť, ale predsa len lepšia viditeľnosť eh, potenciálneho dopadu by mohla byť vhodná a zlepšila by procesy eh, v rámci národných parlamentov. A nejde tu tak nutne o, úplnú zmenu politiky, ale eh, kde bol eh, dopad, tam by bolo dobré to popísať, vysvetliť a celkom určite reakcia komisie na odvodnené stanoviska sa zlepšila, eh, pokiaľ ide o aktuálnu komisiu, ale myslím si, že ešte stále je tam priestor na ďalšie zlepšovanie. Miera argumentácia, opatrnosť pri narábaní s týmito eh, národnými námietkami by sa mohli zlepšiť. V prípravnom dokumente eh, bola tiež obsiahnutá technická otázka týkajúca sa predlženia eh, doby pre eh, teda hodnotenie do Vianoc. Určite by to pomohlo, s tým súhlasím. Dalo by sa to jednoducho zmeniť jednostranným krokom zo strany komisie. Niektoré z toho, čo som povedal, pokiaľ ide o kontrolu subsidiarity, platí aj pre politický dialog s komisiou, obzvlášť reakcie komisie nie sú často veľmi konkrétne a špecifické a nereagujú na prichádzajúce argumenty a vplyv na politiku Európskej komisie nie je jasný a bolo by dobré, keby sa to e, bližšie špecifikovalo. Zelená karta, myslím, že to je veľmi dobrá iniciatíva práve za účelom zlepšenia e, odstranenia demokratického deficitu To, kam nás tento proces poviedol, je, myslím, uspokojujúce. Zaznamenali sme určitý úspech a pri tej spoločnej iniciatíve e, národných parlamentov a e, možnosti e, vytvárať určité politiky s určitým výsledkom. Táto dobrá táto práve dobrej vôle by mohla fungovať v budúcnosti Musím povedať, že tento mechanizmus nie je zásadne dôležitý pre dobré fungovanie Európskej únie. Vidím, že veľmi veľa myšlienok nebolo takto predostretých a pravdepodobne to bude pretrvať aj v budúcnosti takto. Ale ide tu o aspekt dobrej vôle a to, že, to, že vôbec tento nástroj existuje, je dôležitejšie než iné aspekty. Červená karta, musím povedať, že ehm, je mi tak trochu ľuto tejto myšlienky, tom, že bola predložená po eh, Brexite. Z toho istého dôvodu myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, že by mechanizmus červenej eh, karty sa používal eh, časte. Pravdepodobne to, k tomu dôjde extrémne zriedkavo. Ale tá samotná skutočnosť, že niečo takéto je aktivovateľné, môže napomôcť eh, lepšiemu vnímaniu občanov, a uh, ich predstave, že ak sa ich eh, parlament stretne s odozvou e, u, u kolegov bude možné zastaviť nejaký návrh, že potom Európska rada bude nutená si celú vec znova premyslieť. Musím povedať, že niečo takéto by som tu videl rád. Červená karta, ako bola navrhnutá pred e, e, referendum o Brexite, mala zaujímavý aspekt, e, už tam spomínal 25%, pokiaľ ide o národné parlamenty, ktoré sa tam spomínajú, tak je to, takže to je väčšie než väčšina, blokovacia väčšina na rade. Takže národné vlády v princípe majú už teraz moc eh, takúto červenú eh, kartu eh, uplatniť aj keď sa toho zúčastní menší počet z nich. Ale v tomto prípade by sme tu mali štandardne používaný mechanizmus. Problémom je, že ak to správne, správne chápem, takéto zmeny by neboli možné bez otvorenia zmluv a to si momentálne nikto neželá. Úprimne povedané, A aj keď takáto možnosť pravdepodobne už teraz je, nie je, nie je vhodné kvôli tomu otvárať zmluvy menšiny v národných parlamentoch. To je, myslím, e, veľmi zaujímavá myšlienka, mať takúto možnosť, alebo systematicky tu vytvoriť možnosť eh, pre menšiny v parlamente, aby predkladali svoje stanoviska. To je zaujímavá myšlienka, ale ja sa tak trošku bojím toho, ako sa to bude využívať. Už aj eh, v prípade tých väčšinových stanovisk tu nevidíme eh, nejakú nutnú aktivitu, ktorú by generovali. Nevidíme, že by mali nejaký veľký vplyv, takže vyvstáva tu otázka, ako by sa využívali tie menšinové stanoviska. A ešte jedna pripomienka. Do určitej miery toto sa deje už v našej krajine, pretože eh, obe parlamentné majú odlišnú, odlišné zloženie, lebo sú volené v odlišných časoch odlišnými mechanizmami. A eh, teda dolná komora má politicky väčšinovejší pohľad, pretože strany, ktoré momentálne tvoria vládu, tam majú väčšinu a Senát v princípe by mohol mať odlišné stanovisko do určitej miery teda toto momentálne je e, zastúpené v aktuálnom mechanizme. Pre európsky semester, ako som e, povedal, tu sa nevnímam ako veľký expert, ale čo by som chcel povedať je, že je tu možná interferencia s, e, s, tými, s tými základnými ekonomickými e, politikami e, krajín sú v kompetenciách členských štátov Takže naozaj musíme sa opatrne zaoberať otázkou demokratickej legitimity, ale z praktického pohľadu si myslím, že je veľmi dôležité, aby národné parlamenty mali dostatok času na diskusiu o návrhu odporúčaní špecifických pre jednotlivé krajiny predtým, než budú prijaté radou. A myslím, že to je niečo, čo sa aktuálna eh, komisia naozaj snaží dodržiavať to uznávam. Myslím, že môj čas už vypršal. Mal by som ešte ďalšie komentáre, ale e, ponechám si ich možno na čas diskusie. Ďakujem pekne, pán Hampel. Slovo by som teraz chcela udeliť e, pánovi e, Beninovi e, Čitimu z talianského parlamentu, ktorý tiež predsedá výboru pre európske záležitosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem aj pánovi spravodajcovi Rangelovi, aj teda, teda vášmu výboru za pozvanie prísť diskutovať o veľmi dôležitých e, témach. Sedem rokov od vstúpenia Lisabonskej zmluvy do platnosti je správne e, prehlbene diskutovať o tom, čo dnes e, znamená článok 12 zmluv, v rámci ktorého prispievať k dobrému fungovaniu Európskej únie majú aj národné parlamenty. Dnes konkrétna situácia, v ktorej sa nachádzame s referendom e, vo Veľkej Británii a politickými e, silami, ktoré si dávajú za cieľ vystúpenie z eura, z EÚ, EU, aj e, teda v v tých medzinárodných e, okolnostiach, ktoré nebudem bližšie popisovať. Národné parlamenty a Európsky parlament by mali spolupracovať na posilňovanie európskej myšlienky a e, to s cieľom e, posilňovania postupu EÚ, tak ako sa to prediskutovalo pri nedávnom výročí 60. podpísania rímskych zmluv v Ríme. Mali by sme vychádzať z pilierov, eh, ktoré, z ktorých Európska únia, na ktorých vyrástla. A mali by sme sa zaoberať tým, ako by lepšie, eh, efektívnejšie mohla vyzerať spolupráca medzi národnými parlamentami a európskymi inštitúciami. V prvom rade chcem povedať, že som vďačný eh, predsedovi, bývalom predsedovi Európskej komisie za to, že zaviedol politický dialog a to e, preskúmanie európskych e, tematík e, aj v spolupráci s národnými parlamentami a s Európskym parlamentom. Vychádzajúc z našich dotrajších skúseností, toto už viedlo k širšiemu rozšíreniu e, európskych e, aktivít, šíreniu týchto do povedomia občanov na národnej úrovni. Všetky výbory Senátu sa zaoberajú už teraz európskymi témami, pokiaľ ide o ich činnosť a obzvlášť e, výbor pre európske politiky E, sa vyjadruje e, k európskym normám a k tomu, či podľa nich sú v súhľade. A takýmto spôsobom e, národné parlamenty lepšie môžu sledovať kroky svojich vlád na Európskej rade. Je to transparentnejšie, pretože veľmi často pred európskymi radami Eh, sa parlamenty mali eh, informovať. A mm, do teda 15 eh, dní od zvolania rády sa vlastne konzultujú aj e, príslušné výbory národných parlamentov, ale je veľmi dobré, že vieme presne, e, či sa bude e, zaoberať stretnutie rady. A tiež je dobré, že sa zaoberáme zapracovaním európskych noriem do národnej legislatívy. Talianský senát e, bol vždy presvedčený o správnosti tohto e, komunikačného kanálu s európskymi inštitúciami. E, moje osobné hodnotenie dokumentu pána Rangela je e, no, e, pozitívne, pretože dnes je dôležité silne posilňovať dialog s Európskym parlamentom práve preto, aby sme posilnili európsku orientáciu a dôveru e, občanov v EÚ. Ako pri iných príležitostiach, keď som prišiel v minulosti do Bruselu diskutovať so zástupcami parlamentu, už som sa zasadzoval za takýto prístup. Je dôležité e, vyjadriť sa aj k jednej novinke Európskeho parlamentu. Je tu uh, e, veci, ktoré e, sa týkajú uh, jednotlivých výborov. Je to dôležité pre posilnenie našej uh, spolupráce, legislatívnej spolupráce uh, a z tohto pohľadu je dobré aj to, čo navrhuje pán spravodajca, posilniť e, ešte silnejšie bilaterálne výmeny aj pomocou videokonferencií medzinárodnými parlamentami a Európskym parlamentom e, v oblastiach, e, ktoré tieto uznajú za vhodné pre prehlbenú kooperáciu. Ehm, dôležitá je otázka ehm, zdravia, životného prostredia, ehm, ochrany súkromia, migrácie a tak ďalej. S presvedčením sme sa tiež zúčastnili pilotných projektov, pokiaľ ide o zelenú kartu, plitvanie pod ravinami, aj teda k návrhu Rúla, tam sme sa tiež zapojili s presvedčením. A potom tu je naozaj tento demokratický nástroj zapojenia národných e, parlamentov v rámci politi- posilneného politického dialogu. Podľa mňa táto, v tejto fáze by sme mali zostať na úrovni neformálnej, e, spolupráce nemalo by sa to schematizovať, ale zelená karta by sa mala rozviť a nie aby sa blokovali európske rozhodnutia, ale aby tu bol súlad s európskymi inštitúciami e, pri e, témach spoločného záujmu. Na rozdiel od kolegu z Českého senátu, ja e, nesúhlasím, som proti červenej karte pretože národné parlamenty podľa zmluv prispievajú k dobrému fungovaniu únie a podľa mňa e, teda ide o prístup, ktorý implikuje ich konštruktívnu úlohu a červená karta e, má skôr takú negatívnu e, charakteristiku. A ako som už povedal, pre nás je dôležitý politický dialog, konfrontácia a môžu to byť určite parlamenty, ktoré sú kritické voči určitým európskym návrhom, a k týmto hodnotiam Európsky parlament a inštitúcie e, by mali byť už je e, konzultované, ale našim, e, našom ušom záujme ako prvú by malo byť posilňovať a neblokovať rozhodovacie procesy, a v tomto kontexte je to dôležitý mechanizmus e, kontroly princípu subsidiarity. Tento určite má prínos, e, že priblížil národné parlamenty e, k európskym témam, ale ostáva to nástroj s obmedzenými možnosťami Okrem iného, e, tak ako to interpretuje e, Európska komisia v súvislosti s žltou kartou, je tu skôr o politiku e, národných vlád, nie, nie o skutočnú signalizáciu porušenia princípu subsidiarity. A pokiaľ ide o neefektívne fungovanie alebo vyprázdnenie, to vedie k nesprávnemu uplatňovaniu protokolu 2 a potom aj e, k tej otázke chýbajúceho e, kresla, ak sa e, rozhodneme jej venovať. Um, bude treba sa zaoberať tými témami, pri ktorých by sme túto úpravu chceli zaviesť. Ale ja to teda rád opakujem, nadovšetko mi to leží na srdci politický dialog to je ten hlavný cieľ. Dôležitá, dôležitá je aj kontrola právneho základu a princípu proporcionality. A ak sa vyjadrí eh, Európsky eh, súdny dvor, dokiaľ sa teda nevyjadrí, zdá sa mi byť eh, vhodné pokračovať v záujme teda pridanej európskej hodnoty. Eh, predposledná úvaha z mojej strany sa týka eh, skúsenosti eh, výborov kde e, už niekoľko rokov sa vytvára spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Už som sa vyjadril k práci výboru pre rýbolov, pre kontrolu rozpočtu a kontroly e, Europolu, ktorú prednedávno vytvorili e, v parlamente a chcel by som dať ešte jednu otázku. Ako tieto výbory, ktoré už teraz sú nástrojom, e, ktorý, e, kde je tu kontinuita a spolupráca medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, ako zabezpečiť, aby e, výsledky ich práce boli naozaj referenciou nie pre jednotlivých účastníkov týchto prác, ale naozaj aby to ovplyvnilo prácu ich parlamentov, ktoré zastupujú. A e, už som sa na túto vec e, vzťahovala, ale rád by som ešte zopakoval, že v logike uh, nášho partnerstva nejde mi o nejakú tretiu európsku komoru, ale naše partnerstvo môže byť dôležité pre prepojenie jednotlivých e, predsedníctiev v rade s e, poslancami v členských štátoch, tak aby mohli spoločne e, úspešne riešiť veľké témy semestrov. Napríklad aktuálne malské predsedníctvo sa zaoberá témou migrácie v stredozemnom mori. Mm, na tom sa zúčastňujú aj poslanci v mnohých členských e, štátoch. Tento týždeň na Sicílii e, sa bude konať ich stretnutie, aby e, si mohli pozrieť, ako komplexné riešenie si vyžaduje tento fenomén a aký je e, zložitý. Je tu dôležité zabezpečiť koherentnosť medzi e, hodnotami, solidaritou, e, dôstojnosťou ľudí, rešpektom základných práv v Európe a teda tou skutočnou situáciou, ktorú zažívame ku ktorej dochádza. Súhlasím, e, nevyrieš to možno všetky problémy, ale nemáme riešenie, ktoré e, všetko rieši. A ja súhlasím s návrhom pána Rangela e, rezervovať minimálne jednu, jeden týždeň pokryť o parlamentnú prácu v Európskom parlamente v spolupráci s národnými poslancami národných parlamentov, pretože jedna z ťažkostí, s ktorou sa stretávame, je medzi tým, o čom sa diskutuje na výboroch, pokryť európske témy v tých e, špecializovaných výboroch vo vzťahoch e, s inštitúciami EÚ. Tam je zložitá tá možnosť zainteresovať parlament ako taký tí, ktorí nie sú súčasťami špecifických e, e výborov, tam je to zložité. A posledná otázka sa týka e, prerogatívou Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Pokiaľ ide o slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť tu, e, sú e, veľké kritické body. Veľa častí zmluv sa ešte nenaplnilo pomyslíme na e, mechanizmy hodnotenia európskej politiky v oblasti spravodlivosti, vnútorných záležitostí, mechanizmov a asociácie, politickej kontroly Europolu, články 70, 85, 88. A myslím, že Európsky parlament a národné parlamenty musia si za cieľ e, klásť e, dobehnúť toto veľké meškanie a zabezpečiť mechanizmy spolupráce, ktoré by e, garantovali dodržiavanie ľudských práv občanov. Pretože keď hovoríme o spolupráci medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, základnou témou je tu podľa mňa práve toto. Ochrana práv občanov. E, parlamenty majú chrániť e, občanov Nede tu o politické lobby, ide tu naozaj o spoločnú prácu, posilňovať dôveru a e, perspektívu, e, ktorá je spojená e, s našou, našim členstvom v Európskej únii. Ďakujem, pán senátor Kitty. A teraz by som prešla k ďalšiemu rečníkovi, ale poprosím vás, aby ste e, vaše prezentácie e, obmedzili na 10 e, minút. A teraz bude mať slovo pán Karlo Kazini. Ďakujem. Ja som kedysi pre tento výbor vypracoval správu v predchádzajúcom funkčnom období a tiež aj predtým v roku 1997-2002 Napoletano a Brok pridali tiež svoje správy, takže máme skúsenosti so zapájaním parlamentu do tejto aktivity, napríklad v rámci Kozaku. A navyše výbor AFKO má dobré vzťahy aj s národnými parlamentami rozličných krajín. Čiže my sme potom k tomu prijali veľmi veľa rôznych stanovísk. Dá sa povedať, že teraz prežívame krízu a na to, aby sme ju vyriešili, potrebujeme viac zapojiť národné parlamenty. Spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami je záväzná vec, je to povinnosť, je to zakotvené v Lisabonskej zmluve. Ale je tu článok 12, o ktorom sa veľa hovorí a v tomto článku sa hovorí, že národné parlamenty musia aktívne prispievať k správnemu fungovaniu EÚ. Čo to slovičko aktívne znamená? Ide tu o to, že národné parlamenty nie len, že by mali sa prispôsobovať rozhodnutiam európskych inštitúcií, mali by sa navyše zapájať do integrácie. A to je zásadná vec. No a v podstate tu ide o samotnú koncepciu budovania Európy a Európskej únie. E, proces integrácie ešte nebol završený a tu sa hovorí, že to je iba určitá etapa. A keď sme v nejakej etape, to znamená, že ešte nie sme na konci. A zmluva k tomuto bodu nehovorí nič konkrétne. No a my tu musíme diskutovať o obsahu a o výklade. Samozrejme, ten mechanizmus musí byť demokratický, musia tam byť, musia to reflektovať aj vôľu občanov, ale politická jednota a federálne usporiadanie to je niečo iné a to je teda celkom iná myšlienka. V prvom prípade je jasné, že demokratický princíp by znamenal, aj to, čomu sa dnes hovorí druhá komora, teda rada. To je tá naša druhá komora. A tá musí byť tiež aj demokratickejšia. Keby sme si povedali, že to je druhá komora, tak to by malo byť niečo zvolené. Ale teraz tu máme skôr takú úniu byrokratického charakteru a národné parlamenty by mali mať väčšiu možnosť e, povedať e, k tomu svoje slovo. No a je tu ešte jeden bod. E, kde je možno zladiť obidve vízie? Demokratický princíp predsa vždy znamenal, že rada musí byť výrazom vôle ľudu e, do takej miery, ako to bude možné, teda maximálne. To znamená, že ministri sú pod kontrolou národných parlamentov a to je nevyhnutný predpoklad. Takže inštitucionalizovať toto v Taliansku, my tam máme taký predpis z roku 2012, kde sa hovorí, že by sme mali takúto povinnosť a takúto diskusiu inštitucionalizovať. No a mali by sme potom samozrejme, e, to by malo následovať aj po zasadnutí Európskej rady, to by malo byť niečo povinné. Nemôžeme zabúdať na nemecký ústavný súd, ktorý sa vo svojom náleze vyjadril k ratifikácii Lisabonskej zmluvy v roku 2012 a tam sa hovorí, že Únia musí nájsť svoju legitimitu v národných parlamentoch. Takže každé možné rozšírenie kompetencií Únie bude znamenať, že to budú musieť všetko odsúhlasovať národné parlamenty, pretože m, mm, národné parlamenty vlastne sú zapojené do tohto procesu a ten dialog medzi radou a národnými parlamentami treba kodifikovať pretože rada by mala byť výrazom vôle ľudu. E, ústavná architektúra EÚ potrebuje národné parlamenty na to, aby sme vytvorili európske povedomie a to je nevyhnutné na to, aby sme európskych občanov priblížili k Európe, aby mali pocit spolu náležitosti, aby sme prekonali nacionalistické tendencie a dosiahli väčšiu mieru integrácie. No a tu majú národné parlamenty operatívnu a komunikačnú možnosť, ktorá je oveľa väčšia ako v Európskom parlamente. Ja som v minulosti spomínal tzv. obrátenú subsidiaritu. Sú tu veci, ktoré nemôžu robiť členské štáty a musí tam jednoducho zasiahnuť Európsky parlament. Ani ten niekedy nemôže. A Potom je to všetko na národných parlamentoch a na tom treba budovať to európske povedomie. Ja tu preskočím niektoré svoje pasáže, aby som tu nehovoril dlho, ale pozrieme sa na otázku červenej karty. A tá požiadavka by mohla byť vlastne červená karta e, ukázaná. No, e, červená karta tu nesmieme jednoducho zabúda na to, že to nemôžeme zmiešovať s inými vecami, lebo by tu mohol vzniknúť dojem, že národné parlamenty by boli akousi treťou e, komorou. E, článok 12 nič nehovorí o spôsoboch zapojenia národných parlamentov do tejto činnosti, ale ja si myslím, že by sme mali disponovať celou škálou nástrojov spolupráce. Bol by to veľmi dlhý zoznam, ale vždy tu ide o prípravu, o hodnotenie predtým, ako niečo záväzne príjmeme. Ide tu o to, aby sa týmito nástrojmi propagoval dialog a národné parlamenty sú takou ďalšou snemovňou, ktorá o týchto veciach rokuje vedľa rady a vedľa parlamentu a dôležité sú tu aj vzťahy spolupráce medzi konkrétnymi výbormi. Napríklad Kozak, ktorý funguje od roku 2009, pardon, existuje od roku 1989 a Kozak sa pravidelne za pol rok e, stretáva a vidíte, že tých nástrojov je naozaj veľmi veľa. A aj konferencia parlamentu o finančných nariadeniach podľa článku 13 zmluvy o stabilite tu máme. No a potom je tu ešte spolupráca medzi výbormi, rozpočtovým výborom Európskeho parlamentu a príslušnými výbormi národných parlamentov. Potom je tu článok 88 Lisabonskej zmluvy. Aj v Bratislave to bolo pripomenuté, keď nedávno predsedovia parlamentov rozhodli, že vytvoria aj takú konferenciu Europol. Takže tie nástroje sú dostačujúce alebo treba vymýšľať nové? Ja si myslím, že stačia. Pretože to naozaj mm, nie je potrebné vymýšľať nové nástroje. Skôr by sme sa mali snažiť o to, aby sme zabezpečili fungovanie toho, čo máme a čo existuje. Máme tu napríklad kozak. vytvorenie nových špecializovaných konferencií a inštancií by mohlo spochybniť existenciu kozaku. Nestačí povedať, že to je v súlade so zmluvou. Nie, je potrebné nájsť kompetencie a portfólio, aby to bolo užitočné, aby tá konferencia bola užitočná. Nemôže to byť predsa niečo úplne všeobecné, musí to ehm, byť čosi konkrétne, no a dôležité je vyhodnocovať v polročných intervaloch stav únie. A potom tu máme ešte tú kontrolu subsidiarity, to už sme tu spomínali. No a ešte tá zelená karta a vzťah s kozakom. E, kontrola subsidiarity, to podľa môjho názoru, obsahuje tu nejde o to, aby sa rozširovali právo moci kontroly subsidiarity. To je predsa zakotvené v zmluvách a to obsahuje aj túto možnosť. To, čo by som vlastne nazval zelenou kartou. Ale kontrolu subsidiarity nemožno vnímať ako brzdu. Je to skôr nástroj spolupráce a nemožno tu budovať nejaké múry, ploty rozhodnutím nejakých inštitúcií a navyše aj tej žltej karty tých bolo málo, neviem koľko ich dohromady bolo, 3, 4. Dostali sme e, rozličné stanoviská zo strany národných parlamentov, ktoré ich predkladajú v hojnom množstve. Sú to odôvodenené stanoviská, inštitúcie by ich mali čítať. Máme tu článok 12 zmluvy, ktorý požaduje národné parlamenty, aby sa aktívne zapájali. Čiže nedá sa predstaviť bez toho, aby sme menili zmluvy. Lepší spôsob, ako sa budú analyzovať, ako sa bude pracovať s týmito odôvodnenými e, stanoviskami národných parlamentov a napríklad to by sa malo používať aj v prípade, keď je komisia nečinná, keď nekoná. A napríklad aj občania by mali mať možnosť požadovať od národných parlamentov, aby predkladali takéto odôvodnené stanoviská. No a aj tie odôvodnené stanoviska by sa formálne mohli stať takými akými si zelenými kartami v rámci kozaku. No a stále tu vzniká veľký problém. Nemožno si predstaviť, že tá zelená karta by mala záväzný charakter a že by sa takéto veci stali hneď právnymi aktami EÚ. To je nepriateľné, pretože to by viedlo k legislatívnemu zmetku. Ale ide tu o to, aby sme e, otvorili debatu e, o tom, že o týchto veciach bude e, povinné v Európskom parlamente diskutovať a to by sme mali akceptovať. Podľa môjho názoru to je pravidlo, o ktorom treba ešte diskutovať, ale je to zároveň aj vážny problém. Napríklad problém, ktorý sa týkal iniciatívy európskych občanov. Ak skutočne by to malo fungovať, tak takáto petícia a s ňou súvisia otázka záväznosti, tak potom to predstavuje veľký problém a ten treba riešiť vo všeobecnom kontexte demokratických princípov. A podľa mňa sa treba na všetko pozerať e, z pohľadu demokracie, ale myslím si, že e, je, sú možné aj kompromisy a síce stanoviť, že komisia bude akýmsi filtrom, pokiaľ ide o tieto zelené karty. A pokiaľ nám ide o aktívne zapojenie a spoluprácu národných parlamentov, tak asi nebude možné, aby mala komisia možnosť toto jednoducho zhodiť zo stola a ignorovať. A ešte tu máme takú poznámku, ktorá sa týka vzťahov medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom a jednotlivými politickými stranami. Aj to je veľmi zaujímavý aspekt. Táto spolupráca by mala byť efektívnejšia ak tieto krajiny chcú byť skutočnými európskymi stranami. My tu máme nariadenie 141 z roku 2014, ktoré hovorí o financovaní európskych politických strán. Tie sú tiež svojím spôsobom reprezentované v národných parlamentoch, takže malo by tam byť také nejaké, mala by tam byť nejaká homogénna orientácia, mali by sme motivovať Európsky parlament a mali by pomáhať vytvárať také strategické línie a stratégie jednotného charakteru v celej Európe, tak aby to bol spôsob, ktorý bude zapájať aj národné parlamenty. Čiže tie vízie európskych politických strán môžu prispieť k lepším vzťahom medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami a možno by bolo vhodné inštitucionalizovať alebo regulovať aj vzťahy a schôdze alebo zasadnutia medzi európskymi stranami. A tu je už iba zatiaľ iba v rovine, je to zatiaľ iba v rovine možnosti, nie je to zatiaľ žiadne právo a potom sú tu ešte také rôzne nadnárodné kandidačné zoznamy, kandidačné listiny. Ja hovorím, ja nehovorím, že to tak má byť, ale možno, že by sme sa nad tým mohli zamyslieť. Na jednej strane, pokiaľ ide o predsedu komisie, tak samozrejme, že si dokážeme predstaviť, že by ho volili konkrétne občania, že by bol priamo volený občanmi. A pokiaľ ide o nadnárodné zoznamy. Uvidíme, pretože aj Brexit by nás mal viesť k takýmto úvahám o takýchto nadnárodných zoznamoch a kandidátoch. Prečo nie? Ehm, možno, že by sme sa mali viac venovať posilňovaniu vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami Ďakujem pánovi predsedovi Kazínimu. A teraz dávam slovo pánovi Ludvíkovi Donovi, ktorý pri sa v minulosti zaoberal otázkami subsidiarity a národnými parlamentami. Bardzo dziękuję pani e, przewodnicząca. E, Ďakujem, vážená pani predsednička. V súlade s tým, e, čo mi bolo určené, pokiaľ ide o e, vlastne tieto vzťahy medzi parlamentami. Ja by som hneď na začiatku rád spomenul jeden záver. Ide o záver v tom zmysle, že e, komisia aj národné parlamenty e, a princíp subsidiarity, ako aj e, štúdie toho, čo vlastne subsidiarita je, tak sú tam isté obmedzenia, ktoré idú veľmi ďaleko, zachádzajú veľmi ďaleko. Alebo inými slovami povedané, čo sa môže dosiahnuť pre európsky blahobyt, pre európsky úžitok. Až doteraz sme dosiahli veľa, a to napríklad vďaka e, princípu e, žltej karty, aj princípu subsidiarity. Naozaj sme dosiahli veľa. A teraz sa musíme zamyslieť nad tým, čo by sme mali robiť ešte, pokiaľ ide o rešpektovanie princípu subsidiarity Máme tu vzťah medzi európskymi inštitúciami a národnými parlamentami a mali by sme sa pozrieť, ako môžeme tieto vzťahy zblížiť. E, to je viac menej môj záver, ale teraz sa chcem zmieniť o troch prípadoch, e, kde by sa mala použiť žltá karta a my sa musíme pozrieť, aký jazyk a akú argumentáciu používajú národné parlamenty a akú odpoveď sme dostali z komisie. Keď študujeme túto situáciu, uvedomujeme si, že tu tak nejde ani o princíp subsidiarity, ako skôr o politické obsahy. To znamená, že pre národné parlamenty rozličné argumenty, ktoré e, sú tam spomenuté, sa týkajú princípu subsidiarity, proporcionality, prideľovania a e, vlastne situácia taká, že sa nepodarilo reagovať na otázky komisie, to znamená na otázky e, politického obsahu. Toto sa už ukázalo v rámci mechanizmu žltej karty a treba to prezentovať jazykom, ktorý, ktorému ktorý by rozumel používaniu subsidiarity, pretože tu nie je iná cesta, tu je niečo, čo pozorujeme v rámci zmien. To znamená, že tu existuje istý rozdiel medzi tým, o, o čom sa hovorí a ako sa tieto obsahy prezentujú. A toto je ten prvý prvok, prvá, prvý predpoklad, ktorý som chcel s vami zdieľať. Po druhé, pokiaľ ide o obmedzovanie kontroly a používaní, pri používaní princípu subsidiarity v národných e, parlamentoch, e, uvedomíme si, že tu máme problém. Spočíva v tom, že Európska komisia nikdy nechce akceptovať a nikdy nepripúšťal, ani by to nemohla urobiť, lebo by sa vzdala svojich kompetencií, že zašla ďalej, ako je to zadefinované v princípe subsidiarity Európska komisia je strážcom zmluv. A ako strážca zmluv, ako môže akceptovať, že prekonala svoje vlastné kompetencie? Inými slovami, keby komisia povedala národným parlamentom, že majú právo, tak by sa vlastne sama zlikvidovala Európska komisia. Teda by to bol taký spôsob morálneho prejavu, E, ktorý by urobila Európska komisia k národným parlamentom, ale nikto by samozrejme podobným spôsobom nekonal. Ďalší bod, ktorý som chcel prezentovať v rámci toho, čo je vlastne mojou úlohou a v rámci toho, čo súvisí s princípom subsidiarity a ako sme sa ho dotkli, je nasledovný princíp – Kontrola princípu subsidiarity vedie k tomu, aby sme mali výsledok nula. To znamená, buď sa rešpektuje princíp subsidiarity, alebo sa e, nerešpektuje a ide sa ďalej. To znamená, že treba sa pozrieť, do akej miery kto tu vyhrá a kto prehrá. Samozrejme, posledným výhercom v tomto prípade bude Európska komisia a E, kto bude potenciálne strácať, budú národné e, parlamenty a to môže vygenerovať obrovskú mieru frustrácie. Toto by boli tri hlavné premisy. A ja si myslím, že spolu s poznámkami predkladateľa by sme mali zdôrazniť predovšetkým otázky spojené s princípom subsidiarity a proporcionality, pretože v tomto princípe proporcionality nie je ani vyhrávajúcich, ani prehrávajúcich. A práve ten princíp proporcionality nám umožňuje aplikovať politiku demokratickým spôsobom, že sa vytvárajú isté kompenzácie, lebo ak každý príliš ustúpi, nikto nebude nakoniec spokojný. Na tejto zemi sa nikdy nedá dosiahnuť všetko, ale my sa máme snažiť eh, hľadať spôsob, ako sa stať čo najmenej eh, nepo, nespokojnými. A toto sú veci, ktoré musíme riešiť v princíp, pri riešení princípu subsidiarity a proporcionality. Mm, teraz už by som asi mal dať slovo e, nasledujúcemu rečníkovi, aby hovoril o iných otázkach, ale mám tu ešte dve minúty na to, aby som skončil tú 10-minútovú lehotu, ktorú som dostal a rád by som pripomenul nasledovné. Existuje jedna otázka a keď ja pozorujem, že Európsky parlament, vidím, že Európsky parlament by mohol zohrávať veľmi dôležitú úlohu. A síce Keby sme viac zdôrazňovali princíp proporcionality, tak Európsky parlament by mal byť inštitúciou, ktorá je najsilnejšia E, mala by to byť inštitúcia, ktorá skončuje týmto e, osihotením národných parlamentov, pretože národ, Európska únia môže vyzerať veľmi slabá, ale v podstate má e, takú imperiálnu, pravdu povediac, štruktúru, ak sa na to pozrieme zo hľadiska sociológie a impériov. Máme tu impérium, kde je jedno koleso, na ktorom máme rá, vlastne osu a nevidíme, kde je rozvojové centrum, takže keď sa sústredíme na národné parlamenty, tak vidíme, ako tieto e, kolesa sa posilnili a to práve vďaka iniciatíve Barózovho plánu a všetkým ostatným iniciatívam, ktoré prišli neskôr. A tento impuls týmito dodatočnými záujmami, ktoré emanujú, vychádzajú z národných parlamentov, ako aj to, že je možné vytvoriť koalíciu na to, aby nedošlo k blokovaniu, pretože v rámci proporcionality neexistuje blokáda, môžu tam byť kontroverzie, ale nemôže tam byť blokáda. A mali by sme sa snažiť nájsť spôsob, ako nájsť spôsob na to, ako realizovať to, čo považujeme v rámci sociológie za prírodu, ktorá integruje konflikty. To znamená, konflikty nemôžu byť deštruktívne, ale musia sa uskutočniť v rámci vzájomného rešpektovania sa a kde E, vlastne rozduchávanie konfliktu môže znamenať samotnú dezintegráciu. Čiže ak takýto konflikt bude používaný ako nástroj, budeme môcť využiť naše rozdiely a Európsky parlament môže pomôcť koncovať s izoláciou národných parlamentov a dať nevyhnutný impuls na to, aby sa kolo točilo a aby sme dosiahli niečo pozitívne v tomto procese. Ďakujem. Thank you uh, very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dorns. Ďakujem vám za vám veľmi skutočne zaujímavý návrh ešte raz. Ešte nás čaká pokračovanie diskusie. Myslím si, že veľa ľudí sa chce k tomu vyjadriť. Teraz bude nasledovať krátke e, vystúpenie riaditeľa Goetheho inštitútu a týka sa štrukturovaného dialógu medzi e, národných par- medzištátnych parlamentov. Ďakujem, pani predsednička. Ja si dovolím hovoriť po nemecky. Je to dobré aj pre tlmočníkov, preto môžu autenticky tlmočiť. Ďakujem pekne pánovi Rangelovi za tie múdre, za múdrosť toho, že sa venuje vlastne takýmto kľúčovým témam a Možno vlastne ako prvé vyjadrenie by som hneď povedal, varoval trochu pred tým, že demokracia Európskej únii vlastne eh, ako keby sa spochybňovala a to preto, že vlastne nie je tu celkom jasné povedané, kto je za čo zodpovedný. Takže mali by sme sa snažiť, keď hovoríme o interparlamentných dialogoch a formy spolupráce v, tejto, v tomto duchu, musíme sa vyhnúť tomu, aj zároveň teda tomu, že by sa vlastne tie zodpovednosti v rámci Európskej únie takýmto spôsobom zahmlievali. Joseph Weiler svojho času povedal, že musíme byť schopní vyhodiť, zbaviť sa zlých politikov. Ako v európskej politike a únii môžem vyhodiť zlých politikov? Ako môžem vlastne e, pritiahnuť zodpovednosti toho, kto je za niečo zodpovedný? To je veľmi komplexné, ak dám všetky parlamenty dokopy a povieme, že ste vlastne zodpovední za všetko a rozhodujete o veľa, ako takéto zmiešané fórum, tak vlastne tu dôjde k takému zmiešavaniu tých právomocí. Ale na druhej strane je veľmi dôležité parlamentnú sílu v Európskej únii získať a posilniť pre demokratickú kontrolu. A to bez pochyby. Takže taká všeobecná pripomienka. Pre mňa je ešte stále e, zrejme to, že v členských štátoch hlavne tá úloha národných parlamentov nezodpovedá vývinu situácií. Vnímanie a samozrejmosť národných parlamentov, za čo sme tu vlastne zodpovední? To ako keby neišlo ruka v ruke s európskym vývojom. Keď je pravda, že veľká časť politických otázok, ktoré sa týkajú občanov, ak sa o tom rozhoduje v Bruseli, a ak je takisto pravdou, že čo povedal napríklad ústavný súd, ako aj pokiaľ ide o článok 10 Európskej zmluvy, že vlády, ktoré sú zastúpené na rade, vlastne sú zodpovedné za národným parlamentom a občanom daných štátov, tak potom vlastne už nechápem, prečo vo voľbách na národnej úrovni európske témy, nie že či chceme Európu alebo nie, ale skutočne vecné témy, pokiaľ ide európsku politiku, vlastne prakticky nezohrávajú žiadnu úlohu. Tá rozhodujúca legitimácia, to došlo z Karlsruhe, to vychádza z národných parlamentov cez vlády do Bruselu, ale nič z toho nie je vidno v rámci národných volieb. To znamená, to uvedomenie si toho, že rozhodujúca európska politika sa deje aj na národnej rovine a že vlády vlastne, vlastne rozhodujú na úrovni rady, ktoré určujú smerovanie politiky. Kto kontroluje radu? Národné parlamenty. Inak už nie je nikto, kto by bol zodpovedný. A tu je problém, že vlastne musíme si uvedomiť túto skutočnosť, až potom môžu národné parlamenty vlastne sa zhostiť európskej zodpovednosti, alebo aspoň ju budú brať vážnejšie a budú lepšie vykonávať. A tým sa dostávame k Európskemu parlamentu a k spolupráci, pretože európske exekutívne e, pravidla právomoci, pokiaľ ide komisiu a vlád, radu, tieto majú podliehať silnejšie parlamentné kontroly a v tomto duchu si myslím, že je veľmi dôležité, aby národné parlamenty ako aj Európsky parlament úzko spolupracovali. Týmto sa dostávam k tretiemu bodu, ktorý ešte som si pripravil pred samotným textom. Ide o princíp subsidiarity. Aj pokiaľ ide o princíp subsidiarity, aj tu sú veľké nedorozumenie. Vo všeobecnosti ešte stále sa to využíva ako nejaký nástroj národných parlamentov proti európskym, európskej politike, proti, uh, e, vzanie, proti prebratiu politiky zo strany Bruselu. To je absolútne nedorozumenie. Princíp subsidiarity je princípom architektonickým pre Európsku úniu a legitimácia alebo základ, predpoklad legitimácie európskej politiky ako takej, konkrétne, že na európskej úrovni vlastne sa robí to, čo sa robí, alebo čo sa nedá urobiť efektívne na úrovni členských štátov, teda tie úlohy, ktoré vnímame ako spoločné úlohy, to znamená, že je tu ešte dodatočné pole pôsobnosti a to v záujme občanov Európy, ako aj občianek Európy. A tento princíp subsidiarity je princípom, podľa ktorého sa vlastne určuje to, že čo na ktorej úrovni sa má riešiť a potom vlastne má aj proaktívne využívať a nie iba ako nejaké, nejaká obrana proti Európe. Tomuto to vnímajú národné parlamenty, bohužiaľ, a to ešte stále. Takže keď vlastne hovoríme o tom systéme včasného varovania, tak hovoríme prirodzene aj o tej obrane, národných právomocí, kompetencií voči Európskej únii, ale zároveň, a na to je tu vlastne tá zelená karta, a tá je veľmi dôležitá, to je veľmi dobrá myšlienka, mali by sme myslieť aj na to, že národné parlamenty majú aj úlohy zamýšľať sa, že ktoré úlohy, ktoré chceme, aké ciele chceme dosiahnuť a či, a to nemôžeme to dosiahnuť na národnej úrovni a potrebujeme preto Európu. Takže národné parlamenty musia v zmysle princípu subsidiarity tento veľmi dôležitý nástroj Európu využívať na to, aby vlastne záujmy vlastných občanov občianiek spoločne lepšie realizovali. A takýmto uvedomením si a pochopením princípu subsidiarity môžeme potom vlastne všetky tie otázky zasadiť aj do parlamentného kontextu, ako sa to dá posilniť a tých 10 vynikajúcich otázok zo strany pána Rangela môžeme sa im potom venovať. Takže budem sa snažiť stručne jednotlivým týmto otázkam sa venovať. Takže prvá otázka ide o vyhranenie kompetencie. Ja si myslím, že ten diskurs k tejto téme už by sme nemali pokračovať, pretože, príklad uvediem napríklad iniciatíva ministerského predseda, predsedu Teufela na konvente a keď sa pýtali, že ktoré kompetencie chce prebrať, tak konvent vlastne nenašiel tie kompetencie, ktoré by... Pán Cameron napríklad, to takisto sa to pokúsil svojim jasným vyjadrením o vyváženosti kompetencií. Tým vlastne mal vynikajúcu zbraň proti Európe, bola to však pre neho úplná katastrofa, ale bolo to víťazstvo pre Európsku úniu, pretože vlastne v tomto veľmi v tejto úžasnej a veľmi vážne pripravenej správe nebola taká kompetencia, ktorá by vlastne bola pre, veľmi príliš na úrovni Európskej únie. Takže tento diskurs sme nemali pokračovať. Pokiaľ o systém včasného varovania. Je práva, pravda, že to nefunguje až tak, ako to má. Môžeme hovoriť o lehotách. Nie som si celkom istý, či, či nejaká dlhšia lehota by bola nejakým lepšou, nejakou lepšou alternatívou využívania tohto systému časného varovania. Úspešnejšia v tom zmysle, že by tu bolo viac iniciatív alebo nejaké, pokiaľ ide o zastavenie nejakých právnych postupov. A myslím, že tá existencia tohto systému a subsidi- princípu subsidiarity sa vlastne už starajú o to, že sa takýmto spôsobom dá dosa kontrolovať to, že sa to jednoducho príliš ne pre, že sa táto oblasť príliš nepre e, mrhá. Avšak dalo by sa to pripraviť ešte aj iným spôsobom, možno v tom duchu, že tá myšlienka ohľadne menšín napríklad, že by sa to do systému takisto vpracovalo. Mohli by sme sa možno spýtať, že prečo najprv musí skupina členských štátov tento systém včasného varovania spustiť, prečo to nemôže urobiť jeden jediný štát, jeden jediný parlament. Prečo? Avšak ak by to mala byť teda skupina, tak by sme sa mohli zamyslieť aj nad tým, že v jednotlivých členských štátoch sú tu odlišné politické farby, ktoré dominujú v parlamentoch a poväčšinou sú vlastne tieto politické farby konformné s vládou a nebudú vlastne spochybňovať legitímnosť vlády. Avšak povieme, že tu je nejaká koalícia, ktorá nepovie, že by to nemalo byť viac parlamentov, ale vlastne to bude definované iným spôsobom, že niektoré parlamenty a niektoré menšiny v ostatných parlamentoch môžu nejako sa zoskupiť, aby sa potom povedalo, že napríklad tie socialistickejšie smerovanie povie, toto sa napríklad nedá, alebo tí konzervatívci povedia, že komisia nemôže tento návrh urobiť, pretože porušuje to princíp subsidiarity, tak vlastne potom by vlastne takýmto spôsobom celá celá, celý, celé tie, tá história prípravy toho systému, ktorý spúšťa tento systém, to by sa spolitizovala. Európa potrebuje odpolitizovanie. Nie je v tom duchu, že či tu bude viac Európy alebo nie, ale potrebujeme tú politizáciu v ohľade, aké politiky potrebujeme napríklad, ako sa staviame k úsporám alebo k nezamestnanosti, k týmto otázkam. O to tu vlastne ide a to by možno v rámci tohto systému včasného varovania mohlo sa lepšie realizovať. Týmto sa vlastne že dostávam k tej zelenej karte. Zelená karta by takisto mohla byť zorganizovaná v tom duchu, že parlament alebo napríklad koalícia nejakého politického smerovania z jednotlivých politických parlamentov môže byť, môže vyslať komisii nejakú spoločnú iniciatívu. A prečo? To je otázka pre komisiu. Prečo vlastne potrebuje komisia nejakú normu v zmluvách na to, aby takéto iniciatívy zo strany národných parlamentov brala vážne a potom reagovala. Je sa úplne samozrejme, že keď tu bude paleta parlamentov a politických skupín, keď povedia komisia, urobte nejaký návrh tejto a tejto téme. Ak je to rozumná téma, tak komisia samozrejme sa toho chopí a, bude taký, a predloží návrh. Takže treba trochu počúvať a Treba približiť aj komisiu smerom k občanom, parlamentom a to by jednoducho systém trochu viac spolitizovalo a priblížilo občanom. A teraz prejdeme vlastne k politickému štrukturovanému dialogu. Je to vlastne zásluha Baroza, to treba povedať, do roku 2006 sa to spustilo veľa sa tu skutočne vtedy spravilo. Veľa dokumentov sa vymenilo, veľa sa tu vecí prerokovalo, ale keď si napríklad čítam knihu, kde veľmi dobrý a múdry človek Jan Kupa v tejto knihe hovorí o národných parlamentoch po Lisabonskej zmluve a eurokríze, keď si napríklad prečítam tú knihu a dobre ho rozumiem a to, čo tu aj počúvam napríklad z praxe, ak to všetko rozumne vnímam, tak všetky tieto výbory a tie formy spolupráce, to je všetko síce veľmi pekné, áno, porozumie, porozumieme si, zblížime sa, to je všetko v poriadku, ale zdá sa, že je tomu tak, že niektorí poslanci si myslia, že je dôležitejšie pracovať vo, v okrsku volebnom alebo sedieť v parlamente a pracovať a nie mať nejakú účasť na týchto dialógoch, a to všetko sa zdá, že súvisí s tým, že vlastne tieto diverzné grémia alebo fóra interparlamentnej spolupráce ako keby nemali nejaké rozhodovacie právomoci. Niečo síce príjmu, dokonca na niečom uzhodnú, ale nikoho to nezaujíma. Aspoň teda verejnosť to nezaujíma. Vo verejnosti v novinách o tom jednoducho nič nečítame. A takýmto spôsobom sa kom, na kamusiu a apeluje, aby niečo urobil, alebo sa vplýva na radu, dokonca Európsku radu? Ja si myslím, že nie. Takže treba sa zamyslieť nad tým, že či by nebolo rozumné a potrebné týmto fóram interparlamentnej spolupráce takisto dať aj určité právomoci rozhodnutia, alebo aspoň kvázi rozhodovacie právomoci, pravdepodobne to si bude vyžadovať zmeny v zmluvách, ale ja uvediem tie tri hlavné oblasti, kde vlastne táto spolupráca je ukotvená aj zmluvne, respektíve je, aspoň sa pripravuje, takže ide tu o ten člínok 13, pokiaľ je fiskálny pakt. Je tam veľmi zaujímavého veľa, ale tento výbor jednoducho nepríjma rozhodnutia. Pokiaľ ide o zahraničnú a vnútornú politiku, tam je to rovnako. Nehovorím, že zhováranie sa nie je dobré a dôležité, ale ak rozhodujúca kompetencia, nejaká linka, rozhodujúca v takom medziparlamentnom fóre pre spoluprácu neexistuje, respektíve ak by bola, tak by vlastne počúvali aj predstavitelia vlád, ministri a ostatní. A vlastne ten parlamentný element, prvok v Európskej únii by sa takto posilnil. A ešte Europol, tá spoloč, výbor pre, spoločný výbor pre kontrolu Europol, áno, možno majú nejaké právomoci dôležité, ešte to nepoznám úplne do detajlov, ale možno by to mohol byť nejaký model aj pre ďalšie výbory. červená karta, biela karta. Takže potrebujeme inštitucionálnu vyváženosť, potrebujeme postupy, že kto čo, za to je zodpovedný. A vlastne tá červená kartička by tento systém zodpovednosti určitým spôsobom narušila. Možno sa to niektorým parlamentom v členských štátoch páči môcť ukázať takúto červenú kartu, ale politická kontrola nad tým, že čo sa rozhoduje v Bruseli na návrh komisie, rady alebo parlamentu, toto je vlastne v rukách týchto inštitúciách. A oni sa potom aj zodpovedajú, napríklad komisia voči parlamentu a vlády zasa voči národným parlamentom. A toto je vlastne ten proces a nejaká červená karta by tu to celé narušila. Ja som tu počul predtým slovo mm, zmetok. Áno, ja to takisto vnímam. Išlo by to také vytrhnutie z toho systému a spochybnilo by to platnosť toho systému. A pokiaľ ide o tie IPEKy, IPEX, myslím, že to je vynikajúci nástroj. Skutočne ide o niečo pokiaľ ide o informácie pre komunikačnú základňu, pre medziparlamentnú spoluprácu, to znamená, je to bezprostredne dôležité na to, aby sa táto spolupráca posilnila. Pýtam sa iba, že či teda v rámci IPECov by sa počíta možno aj s niečím takým, čo by možno pri tých virtuálnych, online diskusných fórach či by to mohlo mať platnosť teda aj tam. To znamená, keď tu napríklad je interparlamentná spolupráca, koordinácia k niektorým témam a povedal by som, zmysluplné a dôležité to bude až vtedy, ak to bude ad hoc sa venovať určitým témam a nie teda, to, nebude to riešené tak ako v prípade kozak tak všeobecne, že sa bude diskutovať, ale že skutočne sa to bude venovať ku konkrétnym témam, napríklad pokiaľ ide utečencov, že tu sa takýmto spôsobom interparlamentná spolupráca ad hoc zorganizuje na určité obdobie, pokým sa ten problém nevyrieši. To je veľmi dôležité a prostredníctvom tých IPEX by sa mohlo takéto onlineové fórum zriadiť napríklad možno medzi poslancami jednotlivých národných parlamentov ako aj Európskeho parlamentu, alebo, alebo možno aj za účasti verejnosti, pretože občania chcú takisto mať účasť a model, aspoň je pre mňa IGF, Internet Governance Forum, je to obrovská vec, ale pokiaľ ide o organizáciu, tak tam sú jednoducho zastúpení. Tam sedí 2000 ľudí, ktorí sedia vo svojich pracovných skupinách a všetko to, čo sa prediskutúva, sa vysiela online do celého svetu a kto má záujem z celého svetu si to pozrieť, môže sa zapojiť a vlastne do tohoto vysielania mať účasť na tom vysielaní. Takéto niečo by možno posiednilo aj účasť občanov. A úplne posledný bod, to je bod číslo 10 Európsky týždeň. Áno, vôbec to nepovažujem za zlé, aby sme teda z času na čas e, sa zacielili pozornosťou aj na Európu, ale varujem predtým, treba dávať pozor, aby sme si nemysleli, že týmto týždňom vlastne sa odfajkne Európa a zvyšok roka je zasa pre celú, celý pre národnú Európu. To by išlo proti tomu, čo som povedal na hovor. Národné parlamenty sú aj európske parlamenty až do úrovne 50%, to znamená každý týždeň je vlastne európskym týždňom. A poslanci to musia pochopiť. A musia si stanoviť, že Európu budú brať vážne v každodennej parlamentnej práci. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, uh, profesor Perniče. So... Ďakujem pekne, pán profesor Perniče. Teraz môžeme začať s diskusiou. Myslím, že sme veľmi postupili v otázke zelenej karty. Vďaka vašim príspevkom to je veľmi dôležité. 12 e, rečníkov sa hlási do diskusie. Každý, kto sa chce prihlásiť, prosím, vyplňte e, tento žltý e, papier. Pomer bude dvaja členovia národných parlamentov k jednému členovi Európskeho parlamentu. E, ak teda budeme mať dostatok e, ročníkov, e, ako prvý teda Daniel Roy, e, člen francúzsk, členka francúzského parlamentu. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pán spravodajca za tieto otázky, ktoré ste položili na stôl, lebo my si ich už dlho kladieme a ďakujem aj za vyjadrenia ku kartám, pretože my sme poslancami národných parlamentov E, a tam sme sa tým dlho zaoberali a takisto aj Európsky parlament sa tým dlho zaoberá. Po tomto úvode by som chcela stručne pripomenúť to, čo nám navrhuje správodajca. E, skutočne by bolo vhodné rozšíriť e, tento mechanizmus predčasnej výstrahy k princípu proporcionality ako doplnok subsidiarity, lebo tieto otázky sú často veľmi prepojené. E, e, dohoda medzi národnými parlamentami, pokiaľ ide o predlženie tu tejto lehoty na 8, e, predlženie tejto lehoty, ktorá teraz trvá 8 týždňov, mi prípada veľmi zaujímavé. Dobrým smerom ide aj tá výraz politické menšiny v parlamentoch, pokiaľ ide o subsidiaritu, tak aby stanovisko tejto menšiny bolo zjavné a to by umožnilo demokratickejšiu a bohatšiu rozpravu. O to vlastne žiadajú aj občania. Aby sme lepšie využili európsky semester, tak na jednej strane by sme mali presadzovať nové konvergencie, pokiaľ ide o rozpočtový kalendár parlamentov, ale na druhej strane aj by, by bolo potrebné zverejniť návrh Európskej komisie E, rozpočtu predtým, lebo niekedy sú tam potom veľké, je tam veľká časová tieseň. No a potom mali by sme mať e, veľmi po- pozitívne postoje európsky, národných parlamentov voči Európskej komisii a ďalším inštanciám. E, naše pozície všetky, a všetky politické skupiny tým, si to, týmto veľmi leží na srdci, pretože to je dôležité, ale musí to byť E, určite doplnené, určite nie červeným, červenou kartou. Lebo aj žltá karta skôr privileguje to blokovanie ako pozitívny prístup a práve preto by národné parlamenty mohli zohrávať efektívnu úlohu prechodu medzi verejnosťou a Európou a k tomu vlastne potrebujeme tú zelenú kartu, ktorá vlastne mm, e, je veľmi komfortná. Nebudem to opakovať to, čo už bolo povedané, lebo už tu bolo navrhnuté isté množstvo týchto zelených kariet. Treba počúvať komisia. Komisia už by mala skoncovať s, e, s všelijakými výhovorkami. Toto je vlastne opozícia ktorú, e, a návrh, ktorý treba spoločne riešiť. A na záver, E, by tu mali, chcem povedať, že by sme mali spomenúť tri body. E, silnejšia prítomnosť parlamentov pri riadení eurozóny, e, tak o Európsky parlament, ako aj o národné parlamenty, význam interparlamentárneho dialogu, najmä v ekonomickej a rozpočtovej oblasti, ako som už povedala, napríklad prostredníctvom týchto rozpočtových konferencií, ktoré by mali byť na závere doplnené závermi. A napokon samozrejme treba trvať aj na tom, že nadnárodné zoznamy v Európskom parlamente e, majú zmysel, ale najskôr treba dosiahnuť dostatočnú rovnováhu na to, aby národní zástupcovia v Európskom parlamente by mohli byť vlastne uznaní. Tieto dve myšlienky E, sa vlastne krížia a, pre, a treba ich prehlbiť, lebo budúcnosť bude taká. No a ešte, pokiaľ ide o ten týždeň, ktorý trvá komunikácia medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, tak e, tam by bolo dobre, keby sme sa zhodli na, na tej konvencii, aby sme vytvorili silnejšiu, demokratickejšiu Európu a aby sme sa v nej ľahšie vedeli nájsť. Beaucoup, Ďakujem. Eh, is, mm, Regina, Druhým ročníkom je Regina Pastos z portugalského parlamentu. Veľmi pekne ďakujem pani predsedajúca. Chcem najskôr pozdraviť spravodajcu Pavla Ranžela, ktorý hlboko pozná všetky tieto záležitosti a E, iba človek, ktorý veľmi dobre pozná celú túto problematiku, môže vypracovať taký kvalitný dokument, aký nám tu na tejto medziparlamentnej schôzi bol prednesený. Chcem povedať, že Lisabonská zmluva je zmluvou národných parlamentov. Poprvýkrát sa uznalo, že národné parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu únie, tak ako to povedal pán Kazíny. A to aktívne implikuje aj E, uznanie úlohy národných parlamentov, e, ktorá e, je oveľa širšia ako tradičná úloha parlamentu. Medzi tieto nové kompetencie patria napríklad návrhy legislatívnych európskych aktov v rámci princípu subsidiarity a predčasnej výstrahy. My v portugalskom parlamente vo výbore pre európske záležitosti sme prijali E, pravidlá, ktoré umožnili reagovať na lehoty, ktoré sú stanovené v zmluve a takisto berú do úvahy aj podmienenosť kalendára e, portugalského parlamenta. V máji minulého roka sme zreformovali metodológiu týchto postupov. Táto nová postupa naďalej e, zahrňa kompetentné parlamentné výbory takisto legislatívne zhromaždenie autonómnych regiónov, ale takisto sa očakáva aj e, občianská spoločnosť, ktorá má právo sa vyjadriť k týmto veciam. E, očakávame a sme presvedčení, že politický dialog s Európskou komisiou je veľmi dôležitým nástrojom. A samozrejme, nemôžeme ale zabúdať na naše poslanie a síce na rešpektovanie princípu subsidiarity. Naďalej E, berieme do úvahy e, vystúpenia menšín a, opozícií, napríklad prostredníctvom vysvetľovaním hlasovaní a vysielanie do, e, napríklad našich záverov do európskych inštitúcií. Možno, že by sme mali v tejto oblasti urobiť niečo viac. nakoniec to predniesol aj pán poslanec spravodajca. Ale my prostredníctvom E, takého špeciálneho postupu sledujeme rozličné záležitosti, e, ktoré sa dejú v Únii, napríklad takým podobným spôsobom, ako sa to deje v Európskom parlamente. Všetko, čo sa týka spoločnej politiky, bezpečnosti, obrany, európskeho semestra, sociálnych práv, ako aj e, rokovania o Brexite sú permanentne monitorované. Samozrejme, že je veľmi veľa vecí, ktoré treba vylepšiť, ale nazdávame sa, že nastal čas, aby sme dali slovo národným parlamentom, aby prehlbili e, svoj, svoje kontakty s legislatívou, ktorá sa produkuje na úrovni európskych inštitúcií a aby e, vlastne pôsobili ako taký stabilný prvok, aby tu nespôsobili revolúciu lebo nie všetky procedúry, ktoré sú obsiahnuté v zmluvách, sú želateľné. Musíme posilňovať medziparlamentnú spoluprácu, máme e, sa viac zaujímať o schôdze Kosaku, e, máme sa snažiť o dialog a o pozornosť venovať e, perspektívam jedných i druhých a národné parlamenty by mali viac participovať na rozhodovacom procese EÚ a takisto by sme mali dať zelenú z iniciatíve zelenej karte. Ako hovoria niektorí kolegovia, sú viaceré národné parlamenty, ktoré prijali túto iniciatívu zelenej karty. Portugalský parlament je tiež jedným z nich a skutočne nám záleží na fiskálnej transparentnosti. Národné parlamenty môžu po, eh, po, pokračovať aktívnejšie v procese budovania eh, Európy. A to je vlastne náš projekt a je to aj zároveň ambícia, e, ktorú, v ktorej musíme pokračovať. Ďakujem. Uh, I... E, Ďakujem. Ja som bola teraz ako koordinátorka mojej skupiny na zozname rečníkov. A nebol tu ani návštevný spravodajca. Slovo teda udelím sebe na dve minúty a budem hovoriť po taliansky. Mojou otázkou, mojou úvahou vychádzajúc otázky nášho spravodajcu e, na tému e, teda zelenej kardy v light verzii teda rozumných návrhov Eh, národných parlamentov. Ja no, som, som vychádzala, ale eh, profesor eh, Perniče a teda všetky parlamenty, ktoré sú za Uh, teda takýto charakter, a nie, nie tak pre uh, charakter, ktorý je taký zakazujúci. Um, Tomu by som vás želala, aby ste sa vyjadrili a potom na tom budeme pracovať ako výbor. Takže prosím, e, zaoberajme sa návrhom profesora Perničeho. Používajme e, princíp subsidiarity naopak. E, to nie je normálne, aby národné parlamenty mohli komisii, rade Eh, robiť návrhy. Treba zohľadniť skutočnosť, eh, že by išlo o európsku otázku, ktorá sa môže lepšie riešiť na európskej úrovni a teda navrhujú túto tému komisii vychádzajúc z kontroly princípu subsidiarity. subsidiarita sa nemusí rešpektovať teraz sa rešpektuje takýmto e, spôsobom. Toto by e, udelilo možnosť e, použiť zelenú kartu aj bez toho, aby bolo nutné modifikovať zmluvy. V prípade takéto interpretácie by sme ostali v rámci zmluv a zmena zmluv by teda nebola nutná, pretože viete, že zmluvy sa čoskoro otvárať nebudú. Takže navrhujem, aby sme sa zaberali týmto návrhom a pri vašich návrhoch prosím zohľadňujte aj vlastne pri, princípom subsidiarity naopak, obrateným naopak. Je to legitímne, takáto možnosť pre parlamenty tu je. E, druhou poznámkou, ktorú spomenuli viacerí, ale sformalizovala sa v návrhu profesora Perničeho, tým je možno zhodnotiť, či e, by nebolo dobre lepšie sformalizovať výsledky. Nešlo by tu o skutočný, e, skutočnú rozhodujúcu právo, moc, e, teda bývalý článok 13, týkajúci sa komisie, ale išlo by o formalizované návrhy, ktoré by sa mohli prijať ako skutočné návrhy zo strany komisie Návrhy, ktoré navrhla, navrhla, navrhla parlament vďaka svojej e, pravomoci iniciatívy. Toto by e, mohol e, byť ďalší bod, ktorý by posilnil politický dialog. Teda takto by sa dal posilniť politický dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi tiež. A potom je tu ešte aj e, dialog s ostatnými inštitúciami, s komisiou a toto by mohol byť zaujímavý prvok. Ďakujem a slovo by som odovzdala e, ďalšiemu záujemcovi pani Marina Berlingieri z Talianska, členka e, talianského parlamentu. Ďakujem. E, téma dnešnej e, e, schôdze je veľmi dôležitá práve teraz, keď diskutujeme o budúcnostiach Európsk- o budúcnosti Európskej únie a možnosti zmeniť rozhodovacie procesy tak, aby sme zabezpečili rýchlejšie konanie a efektívnosť rozhodovania v EÚ. Je to téma, ktorá sa nachádza v stredobode záujmu verejnej E, mienky, sú tu rôzne prístupy rôznych politických síl. E, dôležité je to aj v súvislosti e, s voľbami v viacerých členských štátoch. Občania tiež žiadajú zmenu týchto pravidiel do určitej miery. Tlmočníci žiadajú o spomalenie. Prepačte, áno, samozrejme aj preto, aby sa e, znížila vzdialenosť, e, ktorá je čoraz väčšia medzi občanmi a inštitúciami, aspoň takto to občania vnímajú. E, tu v tomto scenári by bolo potrebné posilniť úlohu národných parlamentov, ktoré reprezentujú vlastne demokratickú legitimitu tu je dôležité vyvinúť úsilie, aby sme venovali veľkú pozornosť príspevku národných parlamentov e, za účelom zlepšenia rozhodovacích procesov v EÚ. Európska komisia na začiatku svojho mandátu povedala, že sa chce viac venovať názorom národných parlamentov, pokiaľ ide o jej návrhy legislatívnych aktov. Doteraz však to nebolo v, v dostatočnej miere zohľadnené. E, návrhy komisie sú nám postupované e, dosť oneskorene a e, nezohľadňujú veľmi názory národných parlamentov. Mm, Prosím Európsku komisiu, aby bola pozornejšia v tejto oblasti, aby sa zamedzilo rastu skepsy voči inštitúciám Európskej únie. Z týchto istých dôvodov e, treba sa zaoberať jednou veľkou novinkou, ktorú ohlasil Európsky parlament. E, týka sa to rozhodnutia všetkých dokumentov, ktoré postupujú národné parlamenty a teda nielen motivované stanoviska aby sa tým e, zaoberali jednotlivé miesta parlamentu. V súhľade s touto logikou by boli aj diskusie v rámci medziparlamentných stretnutí ako kozák. A teda e, bolo by vhodné, aby aj tu diskusie neboli príliš všeobecné, ale by sa sústredili na obzvlášť e, dôležité e, otázky. Takto eh, by mohli národné parlamenty prispieť k zlepšeniu rozhodovania a k zlepšeniu európskych eh, politík. Vyhli by sme sa abstraktným diskusiám, ktoré vôbec nezohľadňujú obavy občanov. V tomto zmysle eh, považujeme návrh lepšie koordinovať agenty európskych parlamentov pre európskych záležitostiach pomocou Európskeho týždňa pre tieto tematiky za veľmi dobrý Išlo by teda aj o zabezpečenie účasti e, europoslancov aj v jednotlivých, e, aj podľa jednotlivých e, tém. Dôležité by bolo zhodnotiť úlohu Európskeho parlamentu v dialogu s národnými parlamentami, aby sa zefektívnila kontrola Európskej exekutívy. A napokon legitimita Európskeho parlamentu by sa mohla ďalej posilniť E, keby e, sa to posunula na medzinárodná e, dimenzia, tak ako to navrhol pán Kazíny. Je tu o návrh, ktorý sme zaznamenali minulý týždeň návrh, teda, ktorý zaznel na rade, e, ktorá sa zaoberala Brexitom. Ide o miesta, ktoré sa uvoľnia e, po odchode e, poslancov z Veľkej Británie. Ďakujem. Slovo má teraz ďalší rečník z Rakúskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Som predsedom dom výboru pre európske záležitosti druhej eh, komory Rakúskeho parlamentu. Eh, v posledných rokoch, pokiaľ ide o kontrolu subsidiarity, patríme k eh, tým najaktívnejším celej Európskej únii. 29 odôvodnených stanoví sme doteraz vypracovali a viac než 90 oznámení, ktoré sa zaoberajú rôznymi témami. Dovolím, by, nedovolím si spochybňovať stanovisko pána profesora Perniceho ale musím povedať, že v zásade nie sme proti Európe, ale vnímame to ako konstruktívne kritický dialog a e, teda možnosť, aby sme sa zapojili do tohto e, procesu. Máme aj veľmi dobrú spoluprácu s novými rakúskymi spolkovými krajinami. E, spolková rada je tu Eh, takým prepojením medzi Európskou úniou a eh, rakúskymi regiónmi. Tento pozitívny eh, vývoj uznávajú aj európske inštitúcie. Výbor regiónov prevzal model spolupráce medzi E, spolkovou e, e, radou a regiónmi spomenul ho ako jeden z príkladov najlepších postupov. Preto máme aj problém s týmto 8 týždňovým termínom, pokiaľ ide o kontrolu subsidiarity. Ja už som to povedala aj na zasadnutiach Kozaku aj konferencii o subsidiarite výboru regiónov, preto sme za rozšírenie na 12 týždňov, aby sme mohli pracovať efektívne. A tu potrebujeme aj podporu členských štátov Mali by sme všetci spoločne tlačiť na predlženie tejto lehoty. A práve pokiaľ ide o úzkú spoluprácu s e, regiónmi, tu vidíme dobrú e, cestu na zmenšenie e, priepasti medzi Európou a občanmi. Tu sme sa starali o úzkú spoluprácu aj s európskymi poslancami, aj k zainteresovaniu do našej práce. A vďaka všetkým týmto opatreniam sa nám podarilo zabezpečiť lepšie prepojenie medzi európskou, národnou aj regionálnymi úrovňami. Chcel by som poďakovať e, pani Hübnerovi a pánovi spravodajcovi Rangelovi za to, že zorganizovali dnešné stretnutie. Zapojenie národných parlamentov do e, európskej politiky je práve v čase, kedy Európska únia stojí pred mnohými výzvami e, nutné Správa pána Rangela eh, a tie veľmi zaujímavé podklady, ktoré boli vytvorené v tejto súvislosti, eh, spomínajú veľmi veľa tém. Eh, tu by som chcel doplniť už len jedno, a to otázku delegovaných právnych aktov. Náš výbor pre európske záležitosti k tomu prijal už viacero oznámení. zmyslu zmysluplnosť delegovaných právnych aktov nie je nami spochybňovaná, ale čo kritizujeme, to je e, častosť ich uplatňovania. Vplyv Európskeho parlamentu v tejto oblasti sa od Lisabonskej zmluvy síce zlepšil, ale ešte nie je uspokojivý. Vplyv národných parlamentov pri delegovaných právnych aktoch e, alebo vykonávacích e, právnych aktoch z pohľadu Rakúskej spolkovej rady nie je uspokojivý a treba eh, v zásade prediskutovať túto otázku. Ehm, boli by sme radi, keby komisia eh, v lehote 8 eh, týždňoch ehm, tiež reagovala na naše stanoviská. Doteraz tomu tak nebolo. Ďakujem. Dobrá poznámka. Ďalšou rečníckou je pani Diana James z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, diskusiu a prvý expertov v paneli mm, som považoval za veľmi e, zaujímavé a som teda veľmi rada za pozvanie zúčastniť sa tohto podujatia. Ehm, Chcel by som sa, chcel by som sa vyjadriť k stiahanej suverenite napriek e, hlasovaniu e, v Brexite. E, Veľká Británia ešte stále členom EÚ a chce sa teraz zúčastňovať aktívne. Chcem zdôrazniť jednu kľúčovú časť a tým, to sú očakávania členských štátov a ich občanov za ich záujem na rozhodovaní a jeden z bodov kriziky a euroskeptické strany v EÚ to spomínajú, e, tým je nedostatok transparentnosti, e, tajne príjmané rozhodnutia na trialogoch a podobne. A toto vedie k um, veľkému rozčarovaniu občanov. Bolo by treba, aby sme sa tým zaoberali. Všetko by pomohlo, čo by sa tým zaoberalo kampaň za e, Brexit, v rámci nej zaznievalo, že 70 eh, eh, eh, zákon v Veľkej Británii vyplývalo z európskej legislatívy. A ja myslím, že musíme byť veľmi opatrní. Hovoríme o subsidiarite, ale to, o čom tu hovoríme, je podriadenosť národných parlamentov voči EÚ. Ak to uznáme, tak by to bolo veľmi nápomocné. Ehm, ehm, spomenuli sa interferencie a ehm, členovia parlamentov, ktorí sedia v dvoch kreslách. Ja myslím, že to by naopak mohlo byť veľmi eh, zaujímavé preskúmať to. Samozrejme, že to nie je umožnené, ale bolo by eh, dobré, keby sa to eh, preskúmalo. Ehm, sú možné výnimky, napríklad v prípade členov ehm, Velšského a ehm, Škótskeho parlamentu. Pokiaľ ide o byrokraciu, prosím, snažme sa ju odburávať. Ak tu budeme nakoniec ešte väčšiu mieru kontroly a časom diktovaného napätia, Nemyslím si, že to bude e, napomocné, ale to je len môj osobný komentár. A teraz na záver, pani predsednička, ďakujem, že e, som dostala možnosť viedriť sa. E, federálna povaha konceptu EU. Myslím, že teraz by sme mali zvašovať inú vrstvu nejaký ekvivalent snemovne lordov vo Veľkej Británii Mm, myslím si, že to nie je len komplexné, ale aj nie nutné a naozaj nerealizovateľné. Všetky členské štáty by sa jednoducho mali teraz sústrediť na väčšiu mieru e, transparentnosti. Ďakujem. E, ďalším ročníkom je Jonis Sarkiotis z e, Helenského parlamentu. Ďakujem pekne, srdečne ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz vyjadrili. Európska únia sa teraz musí vyjadrovať k celému radu víziev, globalizácia, nové technológie, ich vplyv na spoločnosť, zamestnanosť, sociálne zabezpečenie, hospodárska kríza, samozrejme, e, okrieštenie e, konkurencieschopnosti, schopnosti Európska komisia prijala rôzne iniciatívy, aby sa priblížila k občanom lepšiu legislatívu a úloha národných eh, parlamentov eh, sa tu stále znova eh, zdôrazňuje, pretože tu ide o mm, princíp subsidiarity. V zmluvách sa samozrejme spomína, akú úlohu majú mať národné parlamenty je aj v záujme komisie posilňovať úlohu národných parlamentov, pretože je to aj v záujme európskych občanov, aby sme tu mali demokratické inštitúcie. Inštitúcie musia byť v neustálom kontakte s občanmi a tu národné eh, parlamenty eh, sa nachádzajú naozaj v dôležitom bode. Diskutujeme mimochodom aj o tom, aké hranice právomoci eh, európske inštitúcie majú mať a tu je e, snaha odburávať byrokraciu. E, túto snahu komisie si vážime, ale e, s týmto ospravedlním nemôžeme súhlasiť, aby sa zneužívali zmluvy. V Európskej únii je tendencia Článok 290 a 291 zmluvy o fungovaní únie vykladať nesprávne. To by viedlo k tomu, že legislatívne právne akty by bolo možné príjmať a tak e, robiť postupy zložitejšími e, treba tento, tieto články e, preskúmať. Opatrne komisia sa nemôže vmiešavať do kompetencií, ktoré prináležia iným. V gréckom eh, parlamente sa eh, eh, preskúmoval jeden návrh európskej legislatívy, kde ide o označovanie alkoholických nápojov aj označovanie iných potravín v rámci teda ochrany geografických označení alkoholických nápojov. A v tomto návrhu sa zdôrazňuje, že sa majú príjmať len malé technické e, zmeny na prekonanie e, technických nedostatkov e, predchádzajúceho návrhu. Aby sa dosiahol tento cieľ, návrh Európskej komisie príjma určité kroky, ktoré však vedú napokon k tomu, že sa tu vytvorí nový právny rámec, ktorý bude zachádzať ďaleko za E, e, pôvodný rámec. Ja dúfam, že komisia ešte raz e, preskúma toto svoje rozhodnutie. Treba naozaj starostlivo uplatňovať články 290-291. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Vitalino Kánas z Portugalska. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, ja využívam túto príležitosť, e, keď ako predseda výboru a keď predsedníčka výboru pre európske záležitosti už informovala o našich aktivitách v portugalskom parlamente a ja sa skôr budem venovať také nejakej perspektíve e, na základe e, správy Paula Rangela, Eh, je to veľmi dôležitá správa nielen pre Európsky parlament, ale aj pre reflexiu v národných parlamentoch. Eh, chcem eh, tu trošku vyjasniť jednu vec. Národné parlamenty, demokratické parlamenty vo všeobecnosti majú také základné pojmy a základné funkcie, kvôli ktorým sú volené. E, národné parlamenty neboli zvolené a nemajú demokratickú legitimitu preto, aby vydávali stanoviska alebo podporovali iniciatívy takže, niekoho iného. Takže mechanizmy, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a z protokolov, sú dôležité mechanizmy na to, aby národné parlamenty e, sa mohli vo väčšej miere zúčastňovať života Európskej únie, ale sú to limitované nástroje žltá karta, oranžová karta a tak ďalej. To sú všetko obmedzené nástroje a tieto nástroje nie sú úplne v súlade s demokratickou ideológiou parlamentov. A navyše sú to také technicko-právne záležitosti a tie sa veľmi ťažko potom e, e, riešia, prijímajú zo strany politikov, ktorí sú členmi národných parlamentov. Samozrejme, že je to taká E, politická dimenzia, ale je tam taký právny a ešte technický aspekt, ktorý sa len veľmi ťažko spracúva v národných parlamentoch. Ďalej, národné parlamenty by rovnako mali mať možnosť e, overovať e, rešpektovanie princípu proporcionality, ale to všetko je veľmi komplexné z hľadiska procedúra. Veľmi ťažko sa to zo strany národných parlamentov zachováva. To je skôr téma pre e, súdy. E, takže e, keď, keďže si občania zvolili národné e, parlamenty, tak čo očakávajú? Očakávajú, aby si národní poslanci plnili svoje úlohy, na ktoré boli zvolené. A aké sú to? Sú to politické, exekutívne a legislatívne činnosti. A my z hľadiska budúcej perspektívy by sme sa mali snažiť hľadať a nájsť také mechanizmy, ktoré boli v súlade s touto demokratickou ideológiou. Už sa tu hovorilo o červenej karte. Boli tu dosť rôznorodé reakcie na túto červenú kartu. Ja by som bol za to. Nie na to, aby sme e, ju použili, veď žltá karta sa používa zriedkavo, ale červená karta to by bolo efektívne pridelenie národným parlamentom e, vlastne právomoci v rámci európskej politiky. E, a aj keď to niekto nebude používať, predsa len e, by boli povinní vlastne e, hodnotiť tie európske iniciatívy nie preto, aby dávali stanoviska, ale z hľadiska, aby vykonávali svoju skutočnú efektívnu právomoc. Samozrejme, že pokiaľ ide o červenú kartu, to odzneli isté rôznorodé postoje a ja si myslím, že všetci sa zhodneme e, na to, že vlastne by nebolo vhodné veľmi túto červenú kartu používať. Mali by sme sa snažiť nájsť skôr také nástroje pre národné parlamenty, ktoré by e, vlastne mohli robiť to, čo vedia robiť. To znamená exekutí- kontrola exekutívy a príjmanie legislatívy. A mám tu taký jeden návrh, ktorý spomenul trošku Paul Rangel, zelená karta. E, E, ako už povedal, v, Portugal, v portugalskom parlamente sa už vlastne pracuje s takouto hypotézou. Je to zaujímavé, i keď je to obmedzená vec, lebo e, keď si e, predstavíme, že viaceré parlamenty by sa rozhodli nejakým spôsobom posilniť nejakú iniciatívu, tak by to mohlo byť. Ale chcem sa vrátiť ešte k návrhu Pavla Ranžela, pokiaľ ide o Európsky týždeň národných parlamentov. Ja si myslím, že toto je veľmi kvalitný návrh. Nie len e, pokiaľ ide o konfiguráciu, ktorú tu načrtol, ale možno takú nejakú inú, ktorú by som ja spomenul. Predsa každý rok Európska komisia predkladá svoj pracovný program. Prečo by sme nemohli urobiť Európsky týždeň národných parlamentov súčasne s, e, za prítomnosťou komisárov a tam by potom národné parlamenty mali možnosť vyjadriť sa k návrhom e, Európskej komisie. A to by bol ich príspevok. A či už ich e, Európska komisia vezme do úvahy alebo nie. A takto by vlastne európske parlamenty boli využité na niečo, čo vedia robiť kontrola e, exekutívy. Takže ja si myslím, že tento návrh Pavla Ranžela je veľmi dobrý návrh. Ja si myslím, že by sme ju mali hlboko preskúmať a mali by sme hľadať možné spôsoby implementácie bez toho, aby sme vlastne e, išli proti zmluvám. A zdá sa, že e, by sme mali takýmto spôsobom zmobilizovať národné e, parlamenty k efektívnej práci aj na európskej úrovni. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Raman Haurik. Nech sa páči. Európskeho parlamentu. Pekne ďakujem, pani predsednička. Najskôr sa chcem poďakovať všetkým zástupcom národných parlamentov za to, že prišli, pretože e, si myslím, že 15 krajín neposlalo svojich zástupcov, čo je podľa mňa poľutovania hodné. A samozrejme chcem sa poďakovať aj pánovi Ranželovi, aj expertom, ktorí nám e, tu vlastne navrhli veľmi zaujímavú E, diskusiu. Ja chcem stručne vyjadriť svoje stanoviská. Poprvé, zdá sa mi, že tá správa o subsidiarite, pokiaľ ide o národné parlamenty a vzhľadom na to, čo už tu odznelo, že tu ide o také technicko-právne komplexné dokumenty, že sa e, to vlastne zmenilo na takú technickú rutinu. Ja v mojej krajine som bol poslancom parlamentu a pamätám si, že som sa zúčastňoval práce na správach v rámci subsidiarity a mojej krajine politické skupiny naozaj nepracovali na návrhoch komisie reálne. My sme sa obmedzovali na čítanie správ e, odborných a právnych a keď oni povedali, nie je tu žiadny problém, tak e, správa prešla. Ja si myslím, že správa o subsidiarite by mala byť obohatená, už tu odzneli nejaké návrhy a Mali by sme obzvlášť zohľadniť to, že v Európe máme viacero členských štátov, ktoré majú teritoriálny systém delenia kompetencií v rámci autonómií regiónov a e, bolo by dôležité, aby sme sa na, tie, na túto správu pozerali z hľadiska tak, ako sa to príjma v Národnom parlamente, tak ako to povedal zástupca Rakúskeho parlamentu a takisto treba zohľadňovať aj menšiny. A myslím si, že je potrebné teda obohatiť správu o subsidiarite. Som za zelenú kartu, je to veľmi dobrý nápad, pretože dáva príležitosť k spolupráci na iniciatívach a samozrejme aj žltú kartu, ale ja som absolútne proti červenej karte. E, nebudem tu opakovať argumenty, ktoré tu už ozneli zo strany viacerých vystupujúcich. Myslím si, že čo je z nášho hľadiska zaujímavé je, aby národné parlamenty mali takú úroveň rozpravy o Európe, ktorá by bola častejšia, intenzívnejšia. Už sa tu navrhovali viaceré mechanizmy, ale napríklad ja si myslím, že kontrola národných parlamentov, pokiaľ ide o aktivitu šéfov vlád na schôdzach rady, je veľmi dôležitá. My musíme mať na zreteli to, že už asi 8 rokov, odkedy e, prepukla ekonomická kríza, Európska rada, rada sa zmenila na inštitúciu, ktorá je príliš mocná a má veľkú prevahu nad komisiou a parlamentom a má čoraz viac právomoci a e, jej rozhodnutia sa čoraz viac týkajú občanov. A vlastne väčšina rozhodnutí ohľadne krízy občanov a tak ďalej bola prijatá v rade. A my by sme tu mali mať skutočnú debatu o rozhodnutiach, ktoré jednotliví e, členovia vlády príjmajú. A toto je vynikajúca príležitosť na to, aby e, sa stali národní, parlament, národní poslanci, aby, aby sa valorizovala aj táto ich európska zložka. E, Paul Rangel nám navrhol viacero mechanizmov, všetky sa mi páčia a ja by som doložil prítomnosť nie raz za týždeň do roka, ale pri tých hlavných debatách, ktoré sa odvíjajú, či už európsky semester krízy alebo hm, hlavné riešenia, ja by som navrhoval, aby sme viedli e, rozpravy e, za prítomnosti národných parlamentov, aj e, z, za prítomnosti národných europoslancov a komisárov, aby sa diskutovali problémy, ktoré sa týkajú Európy a ktoré sa týkajú aj národných parlamentov. Pritom samozrejme treba rešpektovať príslušné kompetencie a zároveň by bola vhodná väčšia miera spolupráce medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom, napríklad e, pri nejakom vyšetrovacom výbore. My máme ten problém, že tu sa otvárajú E, vyšetrovacie výbory, napríklad o európskej daňovej politike, o Panama Papers, o emisiách aut a e, tam je potrebný aj istý e, kolaboratívny priestor s národnými parlamentami a tomu sa musíme pravidelne venovať, lebo inak budeme, lebo v konečnom dôsledku všetci sme vlastne rovnakým spôsobom legitimovaní či už národné parlamenty, ktoré sú legitímne z hľadiska národného, Európsky parlament, ktorý e, vlastne je, je, zodpovedá 500 miliónom občanov, ktorí hovoria. Takže treba vytvoriť kolaboračné mechanizmy, pretože veľký nedostatok, ktorý tu je, že, je, že národný ne parlament tí by mali hovoriť viac o Európe a nenecha, nemali by nechávať európske otázky na okraji svojho záujmu a okraji politiky. Ďakujem. Teraz zostane slovo pani Katalin Zobor z Maďarska. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Je pre mňa veľkou radosťou môcť tu byť. Ďakujem za vaše pozvanie. Sme skutočne radi, že môžeme sa vyjadriť. Vážení kolegovia, podľa Lisabonskej zmluvy v rámci spolupráce s národnými parlamentami v kontexte procesu Európskej únie e, táto spolupráca je stále viac dôležitá. Sme presvedčení, že stále viac by sa mala zdôrazňovať práve tá úloha e, zohľadňovania názorov jednotlivých členských štátov. Avšak e, Nestýka sa to iba legislatívnych e, návrhov, pretože sú tu aj tieto postupy trialógu, čo je vlastne rozhodujúci proces zo strany Bruselu, ale ľudia o tom nevedia. Podľa prieskumov zhruba 40 návrhov právnych zo strany Európskej únie boli preskúmané práve na úrovni trialógov. To znamená zhruba 25 trialógov, ktoré sa konajú v parlamente európskom a tieto trialógy vlastne neexistujú z právneho hľadiska a nie sú ukotvené teda v zmluvách. Ani parlamenty národné, ako ani verejnosť nemajú žiadnu možnosť, ako preskúmať to, akým spôsobom prebiehajú tieto diskusie, hoci táto praktika sa často využíva s cieľom zjednodušiť, zrýchliť tie rokovania, nie je transparentná a ani nie je demokratická. Postup trialógov sa deje, dalo by sa povedať, e, za rúškom, e, kde, je účast, kde sú účastné tri inštitúcie, komisia, parlament európsky a aj rada. Ctení kolegovia a kolegyne, chcela by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že národné parlamenty nemajú žiadnu možnosť byť účastné na, tejto, na tomto procese. A táto praktika ako keby oslabovala úlohu národných parlamentov, na rozdiel od toho, ako to je vlastne v Lisabonskej zmluve. Otázka teda, ako môžeme sa venovať tejto dôležitej otázke, ktorá podľa môjho názoru obmedzuje Euro- na- národné parlamenty. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je Ďalšou rečníčkou je Perváš Berez, členka Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ako aj teňová správkňa za socialistov, pokiaľ ide o tému nášho kolegu Rangela. Ďakujem pekne za túto výmenu názorov. Som skutočne dotknutá alebo prekvapená tým, že treba jednoducho tieto výmeny názorov podľa mňa posilniť, pretože vlastne Ide tu o zvrchovanosť európsku, ako aj zvrchovanosť eh, jednotlivých členských štátov. Je to určitá nostalgia a uvedomujem si, že tá vlastne myšlienka Európskeho týždňa, ktorá tu odznela viackrát, a táto myšlienka toho Európskeho kongresu bola podporená. Myslím, že to je dobrá myšlienka. Je to veľmi náročné, pretože to vyžaduje preskúmať kalendári tak národných parlamentov ako Európskeho parlamentu, aby sme sa zmobilizovali, ale ak skutočne chceme mať nejakú zmenu, ktorá by viedla k diskusii ohľadne, kde by bolo účastné jednoducho obe suverenity, tak si nemyslím, že e, tá nová úprava by bola potrebná. Myslím, že to je skôr otázka diskusie. Viaceré veci tu odzneli ohľadne toho, čo sa bude diať paralelne pre 27 členských krajín Európskej únie, pokiaľ ide o rokovania ohľadne Brexitu. Toto je téma, ktorá nás musí všetkých zaujímať. Prečo? Pretože Brexit vlastne otvorí okno možností pre rôzne úpravy, pokiaľ ide o jednotlivé modality fungovania po Brexite, ale zároveň Brexit nám prednáša viaceré otázky ohľadne toho, aké úlohy môžeme my zohrávať, jednotliví poslanci národných parlamentov, pokiaľ ide o výsledky, ktoré sú očividne veľmi komplikované, pokiaľ ide o ich realizáciu. Nehovorím, že vlastne Brexit je chybou národných parlamentov, neinterpretujte ma zle, ale ak hovoríme, že ak by sme povedali, že národné parlamenty by boli bývali lepšie zaangažované do toho, čo sa deje v Európskej únii, tak možno, že by mohli lepším spôsobom reagovať na to, alebo bojovať proti tým, ktorí preferovali Brexit svojho času. Ja si myslím, že to je zlé riešenie tak pre Európsku úniu, ako aj pre Spojené kráľovstvo, ale i takto sa rozhodli občania Veľkej Británie. Zároveň by som chcela povedať, spomenúť tri prvky. Prvým je tu tá otázka diskusie, ktorá sa týka subsidiarity a proporcionality. Ja som rada, že využívame tieto koncepty, ale výsledok je dôležitý. Pokiaľ ide o subsidiaritu, napríklad Filip Segan, ktorý je suverenistom francúzským, a Klaus Hensch, ktorý je zaritým federalistom európskym, je to nemecký socialista a vlastne do istej miery sa dohodli, zhodli, pretože vlastne subsidiaritu vidíme ako určitý prvok, kde sa možnosť hosti tej zvrchovanosti a to z oboch strán. Otázka však je, ako to vyzerá s proporcionalitou. Častokrát sa proporcionalita využíva na to, aby sme sa vyhli nejakým globálnym pravidlám, čo podľa mňa nie je dobrou interpretáciou otázky proporcionality. Takže v rámci tejto otázky si myslím, že napríklad otázka tej zelenej karty je dobrá a ja to vnímam ako možnosť e, posunúť tú našu prácu ďalej, v ktorej sa angažujeme, pokiaľ ide o posilnenie tej dynamiky spolupráce s národnými parlamentami. A ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť, som prekvapená, že kontexte Brexitu, alebo pokiaľ ide o prehlbenie menovej a hospodárskej únie, že sa to dostalo skutočne na tie horné priečky priorít, že sa tomu nevenujeme dnes popoludní. Ja som, a poviem to celkom na rovinu, proti eurozóne, ktorú by reprezentovali iba poslanci Európskeho parlamentu, ale spôsob, akým je vlastne zaangažovaná každá úroveň parlamentná na správe eurozóny, to je otázka, na ktorou nemôžeme zatvárať oči. A posledná vec, pokiaľ ide o tie zoznamy nadnárodné. Tak ako vidím tú diskusiu, ktorá sa tu v Európskom parlamente črtá, máme tu jedného zo spoluspravodajcov medzi nami, vidím tu viaceré prvky. Sú tu teda tí, ktorí by radi zrušili všetky E, posty, ktoré má Spojené kráľovstvo. Sú tu však aj tí, ktorí by všetko chceli transferovať na národný zoznam a sú tu zasa tí, ktorí by chceli nejakú zlatú strednú cestu. Ja som teda v tej skupine zlatej strednej cesty a to z viacerých dôvodov, pretože si myslím, že odkedy vlastne od, eh, tu, odkedy tu máme Lisabonskú zmluvu, je tu nevyváženosť v rámci zastúpenia členských štátov v rámci parlamentu Európska. To nie je dobrá vec. Avšak ako náhle eh, vyschol atrament na zmluvách, tak sa už ťažko, ťažko vlastne tieto otázky riešia, pretože tu ide o jednomyselné rozhodovanie na úrovni rady. Jeden zo spôsobov, ako sa dá dosiahnuť lepšia vyváženosť, spravodlivejšia medzi jednotlivými členskými štátmi, je to, že by sme využili malú kvótu, to znamená časť zo zoznamu Veľkej Británie na to, aby sme umožnili nájsť tú vyváženosť medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o reprezentáciu v Európskom parlamente. To je podľa mňa absolútne urgentná otázka pretože ak tu nebude demokratické zastúpenie, tak je tu jednoducho hotový problém. A čo teda urobíme s tým s návrhom tých transnárodných zoznamov? Ako niektorí z vás to veľmi dobre vedia, pretože sa už s tým viackrát stretli, ja už veľmi dlho bojujem za túto otázku a vlastne robím kampaň za tento nadnárodný zoznam, ale čím ďalej to robím, ja viem napríklad počas posledného mandátu sa o tom ani nedalo vôbec hovoriť. Takže som za to, aby sme pokračovali a podporovali tento návrh, ale nechcem, aby to blokovalo celý ten návrh. Ja si myslím, že parlament urobí jeden legislatívny návrh, ale je veľmi dôležité, aby sme si stanovili hierarchicky jednotlivé priority. Hlavná priorita je, aby sme mali lepšiu vyváženosť, spravodlivú vyváženosť medzi členskými štátmi a ich zastúpenie v Európskom parlamente, čo momentálne ešte nie je taký stav, ktorý by sme chceli. Je tu sú tu krajiny, ktoré by mali mať menej o dva, po dve miesta a sú tu také krajiny ako moja, ktoré by sa sa podľa toho mechanizmu mala mať 6 až 11 poslancov viac. Tu vidíte, aký je vlastne ten problém veľký, takže to je skutočne priorita. A potom, ak ešte tu budeme mať možnosť dosiahnuť jednomyselnosť na úrovni rady, pokiaľ ide o tie nadnárodné zoznamy, tak ja by som to samozrejme podporila, ale nepodmenujeme jedno druhým, pretože ak áno, tak jednoducho sa nepohneme dopredu. Ďakujem pekne. A teraz tu máme ešte ďalších dvoch prihlásených. Pán Zdechovský, člen Európskeho parlamentu. hovorí pán Ujazdovský, pardon. Chceli by sme eh, nájsť skutočný politický dialog s národnými parlamentami a z tohto dôvodu nesúhlasím s pánom Perničem a v oblasti dvoch tém, predovšetkým pokiaľ ide o účasť európskych otázok na národnej úrovni. Ja si myslím, že je to silnejšie, než tomu bolo kedykoľvek predtým. Myslím, že referendum, ktoré viedlo k Brexitu, voľby vo Francúzsku, ako aj v Holandsku, to všetko poukazuje na to, že európske záležitosti sú niečím, čo je pre nás kľúčové a myslím, že úloha národných parlamentov hľadať riešenia z krízy sa ešte ďalej bude posilňovať. Takže myslím, že sa musíme sústrediť na politický dialog s národnými parlamentami. A Európska komisia doposiaľ hovorila s menšinami z niektorých parlamentov. To bol jeden zo spôsobov, ako sa vlastne organizoval náš politický život a a teda bolo to v rozpore s tým mandátom, ktorý bol vyjadrený zo strany poslancov parlamentu, pretože poslanci národných parlamentov takisto majú mandát, aby sa vysporiadali s legislatívnymi otázkami, ale nemôžu konať na európskej úrovni. A ja si teda myslím, že by sme nemali sa príliš vzdialovať od toho, čo je našim hlavným ťažiskom. A potom pokiaľ ide o tie kartičky zelené, červené, myslím, že tieto nástroje e, ako keby e, zlyhali, pretože tu nebol správny postup. Ak by komisia bola reagovala lepšie na tieto jednotlivé príklady týchto, tejto žltej kartičky napríklad, tak by to bolo oveľa realistickejšie, ale išlo to úplne iným smerom. Myslím, že tá otázka červenej kartičky vzýšla preto, že sa tu ignorovala otázka žltej kartičky. A to je status quo. A súhlasím s analýzou, ktorú tu prezentoval pán Dorn. Ja si myslím, že subsidiarita, princíp subsidiarity je veľmi dôležitý A vlastne podobne, ako to je aj v prípade pána senátora Hampla, takisto si myslím, že by bolo najlepšie, ak by ten formálne neustanovený dialog, kde by sme vlastne prišli k tomu princípu proporcionality, ale myslím si, že teraz vlastne je na ťahu Európska komisia. Európska komisia aj Európsky parlament musia vyjadriť vôľu eh, v prospech úprimného dialógu a možno, a to už je skôr ako keby také doporučenie pre pána poslanca Rangela, ktorému zároveň ďakujem za eh, organizáciu tohto vypočutia k tomuto dokumentu. Tu vlastne je možné uvažovať nad tým, ako sa dajú popísať jednotlivé mechanizmy, ktoré by vyhovali, ktoré skutočne prajú e, takýmto postupom. A to v duchu princípu proporcionality. Toto je jeden z dôležitých prvkov e, tej správy, ktorá sa tu pripravuje. Ďakujem pekne.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 Správa pána poslanca Rangela. Aj následná diskusia na túto tému, ktorej som sa mohol uh, zúčastniť, podľa mňa posilnila naše vnímanie situácie, v ktorej sa nachádzame. Ide o to, že v diskusii som e, zaznamenal dve, dva druhy návrhov. E, prvý súbor odporúčaní by som popísal ako niečo také goticky vznešené. Spočívalo by to v tom, aby e, to, čo prebiehalo, čo prebieha v parlamentoch, bolo ešte viac presítenejšie európskymi záležitostiami. Takže nejaká europeizácia Ehm, národných parlamentov. Najradikálnejšie sa v tomto zmysle vyjadril pán profesor eh, Perniče. Ehm, de facto Európske inštitúcie eh, v rámci eh, teda vrátania Európskeho parlamentu by teda akýmsi spôsobom organizovali vnútropolitický život v národných parlamentoch. Problém je v tom, že navzdory šľachetným úmyslom by to narazilo na veľmi silný odpor. Asi by došlo k radikálnemu prehlbeniu aktuálnej krízy. Druhá skupina odporúčaní tie sú bližšie môjmu srdcu, e, sa držia viac pri zemi. Strauss e, tému renesancie, ktorá nahradila e, gotiku, povedal, že sa drží pri zemi, ale pevne. Ja by som tiež povedal, Um, to vlastne zúraznil aj pán spravodajca. Výraznej, že výraznejšie uh, eh, zdôrazňuje princíp uh, subsidiarity. K solidným a nepremršteným návrhom patrí aj časť návrhov týkajúca sa zelenej karty. Nevieme, čo z toho cíti, ale je možné bez veľkého rizika s tým experimentovať. Neviem, či tým niečo vybudujeme, ale určite tým nič nezbúrame. To je jedna z vecí, ktorá si zaslúži opatrnú úvahu. Ďakujem za pozvanie do diskusie. Ešte raz ďakujem pánovi spravodajcovi za vykonanú prácu. Ďakujem a teraz e, ďalni, ďalší e, rečník, pán Perniče. Ďakujem aj ja. Sa chcem poďakovať za tieto eh, diskusie, ktoré zazneli. Eh, som si istý, že som sa to naučil viac, než ako som mohol prispieť. Eh, dovolte mi spomenúť pár bodov. Samozrejme, ja sledujem nemeckú scénu A e, teda e, viem, že e, Rakúsko sa snaží brániť proti vplyvu z EÚ. Dobre je, že majú taký konštruktívny prístup so všetkými svojimi príspevkami. Ešte by som sa chcela vyjadriť k otázke subsidiarity v pomere k preskumovaniu kompetencií a proporcionality prečo subsidiarita tento e, systém včasného e, varovania je e, tu takto zablený, ale nie je tá zásadná otázka. Dôvod môže byť, že o kompetencia v každom prípade rozhoduje súdny dvor. Samozrejme, že kompetencia je predpokladom preskúmania subsidiarity, ale jadro otázky kompetencia áno alebo nie to je veľmi právna otázka, aj to musí byť právna otázka naďalej, aby teda naďalej bolo možné, aby rozhodoval o tom jasne súd. E, primeranosť, tak e, tu tiež je veľmi silná právna doktrína, ako sa to definuje. To všetko neplatí pre subsidiaritu. To je politická otázka a preto e, to má miesto v tomto politickom grémiu. To treba zvážiť, keď sa uvažuje o kritériách, rozšírení eh, kritérií eh, v rámci tohto systému časného varovania. Spomína sa to vždy, keď sa diskutuje o subsidiarite politické, ale predsa len treba tu rozlišovať. A eh, druhá vec sa týka medziparlamentnej spolupráce E, prepojené so systémom zelenej karty. Čo e, si zoberiem z tejto diskusie, tým bude myšlienka, že medzi parlamentné dialógy sústredené na určité konkrétne témy, hlavne pokiaľ ide o Európsky parlament a národné parlamenty, e, že by sme mali sústrediť na špecifické otázky, či už návrhy komisie napríklad na tému ochrany osobných údajov, to je veľká téma, alebo na nejaké oblasti, ktoré ešte nie sú vyriešené, ako e, utečenecká politika, alebo TTIP, alebo SETA v minulosti. Takéto oblasti by sa mali predať v rámci medziparlamentného dialógu a, a malo by sa využiť toto fórum, aby sa a, vytvorila iniciatíva, a, ktorá by sa predstavila komisii, ktorá, ktorú by podporovali mnohí členovia národných parlamentov aj Európskeho parlamentu po koordinácii, po vzájomnej intenzívnej diskusii takýto návrh, e, jeho postupenie komisii, to by bolo veľkou pomocou a myslím si, že by to malo veľký úspech na komisii, ak by to bolo len akokoľvek rozumné, čo e, si teda myslím, že e, parlamenty by urobili niečo naozaj rozumné, rozumný návrh. Bolo by to veľmi užitočné. Možno by sa to dalo využiť ako fórum pre tento systém včasného varovania pre kontrolu subsidiarity. Uh, keď e, by sa parlamenty dohodli, koordinovali a k určitým témam by vypracovali e, spoločnú e, politiku. Táto by mohla sa chápať, že je súčasťou tohto mechanizmu skorého varovania. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. Ďakujem našim expertom a teraz má slovo Paulo Rangel, náš spravodajca, aby tomu uzavrel. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Ja chcem byť eh, veľmi stručný. Uvidíme, či sa mi podarí eh, zahrnúť eh, tieto diskusie. Začneme mm, s témou červenej karty. Mám tendenciu súhlasiť so senátorom Hantlom aj s mnohým z toho, čo tu zaznelo Chcel by som obhájiť eh, možnosť červenej karty. Toto by bol aj môj eh, kompromis eh, či profesorovi Perničemu. Ak by sme tu mali určité požiadavky, E, za žltú e, kartu, mali by byť ťažšie, e, ľahšie pre žltú kartu, zložitejšie pre oranžovú a ešte ťažšie pre červenú. Ale samozrejme to by si vyžadovalo zmenu zmluv, takže pravdepodobne toto je umelá otázka momentálne. Ale naopak zelená karta, ktorú plne podporujem a myslím, že tento návrh je dosť podporovaný rozsiahle, tá by mohla zjednodušiť e, veci. A teda pre zelenú kartu by sme mali mať požiadavky, ktoré nie sú až tak ťažko splniteľné, ako v prípade požiadaviek na žltú kartu. Samozrejme, v predchádzajúcej diskusii, ktorú sme e, viedli tu na tomto výbore k tejto e, téme, niektorí sa tu zaujímavo vyjadrili že zelená karta by sa mohla použiť ako červená karta. Takže ak už máme európsku legislatívu a navrhli by sme túto legislatívu odvolať, tak mm, by e, sme tu mali veľmi jednoduché podmienky na takýto postup. To je samozrejme iba návrh A to by mohlo znamenať, že v skutočnosti to nebude reálny problém. A z tohto dôvodu nesúhlasím s mojim s mojim portugalským kolegom, ktorý hovorí, že sa sústredujeme na určitú moc, ktorá nie je v jadre parlamentnej politiky. Ale ja by som chcel pripomenúť eh, niečo, čo eh, Eh, Javier Tondo veľmi silne zdôraznila, čo podporujem, a to, že eh, eh, v jadre európskej národnej kompetencie je kontrola exekutívy a toto je naozaj veľmi dôležitejšie. Vidíme niektoré národné parlamenty, ktoré sú v tomto veľmi efektívne, napríklad škandinávské. Uh, Tie sú veľmi efektívne v kontrole e, činnosti e, svojich vlád, nie len pokryť radu ministrov, ale aj Európsku radu tohto orgánu e, politickej orientácie. Oni definujú politickú vôľu Európskej únie. Takže toto je v jadre činnosti národných parlamentov, ale tiež by som chcel povedať, teda v, nie v prípade Portugalska, v prípade mnohých ďalších e, krajín je tomu tak, že druhá komora má e, konzultatívnu úlohu alebo iba moc veta alebo e, podobne. A toto je možno profil intervencie národných parlamentov do, e, v európskych otázkach. Majú teda takúto rolu e, poradcu, odporúčania, e, niekoho, kto odporúča opatrnosť, tak ako je tomu v prípade snemovne lordov. Toto je typické pre systémy dvoch komôr alebo takmer troch komôr. Ja tu teda nevidím e, niečo, čo by bolo ako by v rozpore s e, ústavnou úlohou národných parlamentov ako parlamentov. A potom by som chcel prejsť k subsidiarite. E, plne sa vidím v definícii profesora Perničeho, ktorý ktorú veľmi dobre vyjadrila aj Mercedes Preso, ktorá povedala, že je to princíp architektúry, nie je to len jednosmerný princíp, je recipročný a bilaterálny a preto pred 17 rokmi, keď som napísal niečo o federalizme a princípe subsidiarity, som e, použil pomerne neutrálnu formuláciu, kde som povedal, e, že je to e, teritoriálne optimálne to, čo má subsidiarite ísť. A národná, regionálna, európska alebo nadnárodná či globálna úroveň Eh, nech je to eh, tá úroveň, ktorá je najefektívnejšia. To neznamená, že o všetkom majú rozhodovať eh, obce alebo o všetkom má rozhodovať OSN. Hovoríme, že treba nájsť tú najlepšiu možnú úroveň. A mm, takto by som chcel zareagovať aj na návrh Diany James, ktorá mala veľmi konštruktívny zaujímavý príspevok ale keď hovorí, že subsidiarita je podriadenosťou, to je niečo, čo e, je úplne e, chybné. Je tu nejaké nepochopenie za tým. Veľká časť e, Európskej únie to je vnútorný trh a e, strata vnútorného trhu bude musieť byť kompenzovaná niečím e, iným. Takže toto nie je len o podriadenosti. Ja si myslím, že Briti naozaj boli presvedčení vnútorným e, trhom svojím spôsobom ho tvorili, boli veľmi aktívni v tejto oblasti. Samozrejme, bude tu, e, bola tu potrebná určitá no, e, normalizácia, štandardizácia, bez toho nie je možný vnútorný trh. Takže nie je to o podredenosti, je to o vnútornom trhu. Ak chcete mať vnútorný trh, musíte mať spoločné pravidlá pre tento e, jednotný trh, inak to nie je otvorený jednotný trh. A ako ste videli, tieto otázky e, sme sformulovali otvorene, pretože naozaj rátame s príspevkami národných parlamentov. Je jasné, že môžeme byť veľmi otvorení voči zelenej karte a myslím, že tak aspoň kaž- e, takmer každý, kto sa tu vyjadril, obhajoval v iných oblastiach tu možno budú iné alternatívy. Ja tiež vítam túto myšlienku Európskeho týždňa k nejakej konkrétnej téme, e, nie e, všeobecnej. Napríklad problém komisie je naozaj e, správny nástroj pre takúto diskusiu. Aj teda pokiaľ ide o priestor spravodlivosti, slobôd a vnútra. Takže aj európsky semester by mohol byť eh, takou konkrétnou záležitosťou pre takýto typ iniciatívy, takže mohlo by to fungovať. A eh, teda toto naše dnešné stretnutie ma naozaj veľmi eh, teší. Chcem poďakovať obzvlášť národným delegáciám za ich úsilie, obzvlášť za ich značný príspevok, ktorý bol naozaj veľmi nápomocný. Ďakujem. Ja ďakujem vám. Skončili sme teda na čas, dokonca trošku v predstihu. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli a za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Pavlo Rangel eh, poskytne eh, odpoveď, takže nie je to diskusia bez výsledku. E, nie, budeme tu mať e, naozaj na záver e, správu, ktorá zohľadní to, čo tu v diskusii odznelo. Ďakujem